Okay, good morning, dear colleagues. We will start... Dobré ráno, kolegovia. Začneme naše zasadnutie. Máme tu program dnešný, ak nie sú pripomienky. Tlmočníci si dovolujú vás informovať, že bola vyhlásená štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach pri tlmočení. Sociálny konflikt a jednostranné vnútené pracovné podmienky môžu ohroziť kvalitu tlmočenia, ktoré je určené tak poslancom ako európskym občanom. Z tohto dôvodu vám spolutovaním oznamujem, že, opici, že po oficiálne stanovenom konci schôdze nebudeme pokračovať v tlmočení. Máme tu stanového spolu, spoluspravodajca za Envy a nie je tu žiadny návrh e, na stanovisko. Stanovisko sa tá lehota sa vlastne stanoví a potom sa pozmeňovacie návrhy budú dávať venvy. Máme tu predsedu, ktorý je spravodajca a potom sa to predloží do výboru e, pre rybolov pred hlasovaním. A časový harmonogram bude teda následovný. Máme tu lehotu pre pozmeňujúce návrhy 14. júna 2018 o 11. Potom sa hlasovať bude v Envy. Očakáva sa teda, že 9.10. júna alebo 10. júla a vo výbore pre rybolov to ešte nevieme. Pokiaľ ide o lehotu, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o Eurotype 5, e, eh, schvalovania vozidiel dvoj- a trojkolesových, e, tam 25. apríla sa koordinátori dohodli, že predložia pozmeňujúce návrhy k návrhu komisii a rovnaký postup, pokiaľ ide o predchádzajúce zložky bude platiť a časový harmonogram bude nasledovný. Lehota pre pozmeňujúce návrhy 19. júna o 11. Hlasovať v Envy sa očakáva, že to bude 13. septembra 2018 a hlasovanie v IMKU 10. 11. októbra. Takže to ešte stále nevieme. A a tretia, tretia informácia, workshop na digitalizáciu veľkých údajoch. Tento workshop zorganizovala pracovná skupina pre zdravie, kde je spolupredsednička Soledad Cabezon a Alois Peterla. to sa bude konať 19. júna od 10. do 12. Všetci členovia výboru Envy sú pozvaní, môžu sa zúčastniť. Informácia o zrušení popoludnejšieho zasadnutia 21. a 28. júna, popoludnejšie zasadnutia týchto dní budú zrušené možno bude rezervné zasadnutie naprogramované. To dopoludnejšie bude tak, ako bolo naplánované. E, tlmočenie, tlmočenie je k dispozícii 20 jazykoch, okrem teda estonskej, lotyšskej, maltskej a gelštiny. A pokiaľ ide o tlmočenie, Mám krátke, eh, krátku informáciu od tlmočníkov. Tlmočníci by vás chceli informovať, že eh, riešia sa problémy s manažmentom, pokiaľ ide o nové pracovné podmienky, ktoré, a preto tlmočníci oznamujú, že je tu riziko štrajku. Ohrozuje sa teda ohrozuje sa kvalita tlmočenia. Chceli sme vás informovať, že tlmočníci teda budú tlmočiť presne iba do konca naplánovanej schôdze, to znamená 12.30 elektronické e, zložky a web streaming, to je všetko tak ako vždy. Máte k dispozícii všetky dokumenty prostredníctvom e-meeting aplikácií a bude to teda aj web streamované cez internet. A teraz e, oznámenia, pokiaľ ide odporúčania koordinátorov z 16. mája 2018 koordinátory e, majú odporúčania, to bolo dané k dispozícii elektronicky, ak nie sú žiadne pripomienky, tak tieto považujeme za schválené schválenie zápisnice zo, zo zasadnutia 19. a 20. februára 2017, takže ak tu nie sú žiadne pripomienky do konca tohto zasadnutia, tak e, zápisnica bude považovaná za schválenú. A teraz tu máme nejaké informácie, pokiaľ ide o informácie o prebiehajúce interinstitucionálne rokovania, pokiaľ ide o 5 e, odlišných tém. Najprv veterinárne výrobky medicínske, E, e, na piatom trialógu z 15. maja parlament a rada. Tam sa program sústredil na ustanovenia, ktoré sa týkajú harmonizácie e, sumárov charakteristík výrobkov, odhľadnúť od hodnotenia dopadu na e, životné prostredie, článok 70, je tam paralelný obchod, homeopatický balíček, vzájomné uznávacie procesy, recipročné opatrenia o, o importovaných výrobkoch, harmonizácia týchto charakteristík, ako aj tie dva balíčky, ktoré sa týka paralelného obchodu a homeopatického homeopatických výrobkov, tu inštitúcie viedli konštruktívne diskusie s pozitívnymi výsledkami. Šiestý a posledný informálny trialog pokiaľ ide veterinárne výrobky sa konal 5. júna roku 2018. Na tomto trialogu parlament, rada a komisia odsúhlasili ustanovenia o všetkým témam. Predbežná dohoda bude predložená na Koreperi na schválenie 13. júna a malo by sa o tom hlasovať na výbore pre Envy 20. júna. Teraz správa Energetickej únie. Tretí informálny trialog ohľadne tejto témy sa konal 23. mája. Parlament, Rada a Komisia odsúhlasili viaceré ustanovenia, ktoré boli prediskutované na technickej úrovne, boli tu kola rokovania, štyri bloky k týmto témam. Rada a parlament urobili pokrok, pokiaľ ide dosiahnutie dohody ohľadne prvého bloku, kde je pokrytá energetická bezpečnosť, interný energetický trh a energetická chudoba. Dohoda bola dosiahnutá hlavne energetickej bezpečnosti a mandát bol daný na technický orgán na finalizácie tých otvorených bodov, pokiaľ je energetický trh, e, cenotvorba, e, mechanizmy kapacity a ten stabilizovaný text ohľadne energetickej chudoby. Rada a parlament sa takisto aj mandát na to, aby sa finalizoval text ohľadne e, transparentnosti, dosiahol sa predbežná, predbežná dohoda, pokiaľ ide ustanovenia, ktoré sa týkajú metánu Inštitúcie takisto urobili pokrok, pokiaľ ide o otázku makroregionálnej spolupráce a ďalšie ustanovenia tam boli prijaté na technickej úrovni. Po tretie, e, miesto e, centra Európskej agentúry pre liečiva, druhý informálny trialog, pokiaľ ide o premiestnenie EMI, sa konal 22. mája. Tri inštitúcie pokázali na potrebu rýchleho uzatvorenia rokovaní na to, aby sa zabezpečilo, že EMA bude pokračovať v práci ďalej. Hovorilo sa tu o stave súčasnej veci, pokiaľ ide odsúhlasené pozmeňujúce návrhy, bola tu prezentácia predsedníctva hľadne aktualizovaného mandátu a prezentácia strany komisie, pokiaľ ide o návrhy, ktoré sa týkali pozmeňujúcich návrhov 4 a 6. Európsky parlament zopakoval požiadavku, pokiaľ ide o politický záväzok zo strany všetkých inštitúcií, ktorí sa to týka ohľadne revízie postupu pre výber sídla európskych agentúr a orgánov a požiadala, aby bol plno zaangažovaný Európsky parlament vo všetkých fázach. V európskeho pohľa, z pohľadu Európskeho parlamentu dve ustanovenia, ktoré boli poskytnuté predsedníctvu, ktoré sa týkajú postupu, pokiaľ ide o EMU, tieto nepredstavujú uspokojivú odpoveď na požiadavku parlamentu. Po štvrté, definícia, prezentácia, označovanie alkoholických nápojov, využívanie označení a prezentácia označovania ostatných druhov potravín a ochrana geografických označení pre alkoholové e, výrobky. Na prvom informálnom trialógu, ktorý bol 24. maja, parlament, rada a komisia robili prvú výmenu názorov, kde pokryli priority a hlavné aspekty svojich pozícií. Diskusia bola konštruktívna a pokiaľ ide už viaceré témy, ktoré sa týkali ochrany geografických označení, došlo tu porozumeniu a možnej dohode. Avšak, pokiaľ ide o technické aspekty, ktoré sa riešia v tomto návrhu, tak predsedníctvo ako Európsky parlament sa rozhodli, že odročia na technickej úrovni prípravu, pokiaľ ide o ďalší trialog. Ďalší trialog sa teda bude konať v stredu 27. júna. A posledná téma, podpora energie, využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Štvrt, štyri dialógy sa konali ohľadne tejto témy vo výbore ITRE, tento je tam gestorský výbor. Prvý trialog pozostával z prezentácie tak jednotlivých mandátov, druhý trialog sa sústredil na ustanovenia, ktoré sa týkajú kompetencií INTRE. ENVY má výlučné kompetencie ohľadne ustanovenia, ktoré sa týka udržateľnosti a úspory e, skleníkových plynov a takisto aj pokiaľ ide o biopaliva v doprave, pokiaľ ide o ciele biopaliv a ďalšie definície. Počas tretieho trialógu, ktorý sa konal 17. maja, Európsky parlament prijal kompromisné návrhy, hlavne pozmeňujúcich návrh, ktoré sa týkajú hierarchie odpadov a takisto ostatných eh, Praho, pokiaľ ide o kritéria udržateľnosti. Spravodajca potom zdôraznil politický význam v európske, stanoviska Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o odsek 8 a 10 a pokiaľ ide informácie o geografickom pôvode biopalív v článku 27. Všetky ostatné ustanovenia ohľadne článku 2627 a 28 boli preskúdané na technickej úrovni a boli odsúhlasené. Na štvrtom trialógu, ktorý sa konal 6. júna, sa dosiahol kompromisný návrh, kde sa završil článok 27 a boli to aj diskusie ohľadne možného kompromisu, pokiaľ ide o prach účinnosti, pokiaľ ide o E, zariadenia. Možné možnosti ohľadne balíčka boli takisto preskúmané, pokiaľ ide ustanovenie týkajúce sa biopalív. Ďalší trialog sa bude konať v Štrásburgu. And of, uh, reporting back on the ongoing. A tieto diskusie teda budú pokračovať ďalej. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, kto je to prezentácia, spoločná prezentácia diskusie je tu štúdia Európskeho výskum, parlamentného výskumného stredska, pokiaľ ide o implementáciu správy o ochrane rastlín a takisto implementácia e, nariadenia o ochrane rastlín, kde spravodajca je náš kolega, podpredseda pán Poc. Pokiaľ ide o diskusiu a rozpravu, najprv by som teda dal slovo e, výskumnému centru Európskeho parlamentu Eh, máte 15 minút, nech sa páči, je Katerina Karanfilová, dostane slovo a potom dostane slovo aj pán spravodajca, pán Poc. Eh, skupiny samozrejme môžu prispieť k diskusii a všetci poslanci sa môžu vyjadriť tak pokiaľ ide o štúdiu, ktorá tu bude prezentovaná aj správu. Yeah, as uh, eh, Agriant um, pests um, are also um, sú tu takisto zúčastnené výbory, ktorých sa táto téma týka, takže dostanú slovo aj poslanci, ktorých sa to týka a môžu sa neskôr vyjadriť v rámci rozpráv. Takže teraz dostane slovo výskumné centrum. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, je radosť, že môžem prezentovať našu správu. Ide o piatú štúdiu, ktorú pripravila naša sekcia, pokiaľ ide o podporu správy z Envy. My sa sústredíme na e, údaje, ktoré máme k dispozícii a preto naša štúdia priniesla skutočne nové poznatky. Chcela by som sa poďakovať všetkým zúčastneným stranám, ktoré sa zúčastnili tohto programu ochrany údajov. Ďakujem aj externým výskumníkom, ktorí pracovali na jednotlivých témach. Ako vidíte, tu sú ich mená na priesvitke zoznamu označené. Z časových dôvodov nemôžu uprezentovať svoju prácu a preto sa budem snažiť ich 500 strán e, tej hĺbkovej štúdie teraz zosumarizovať a budem vás informovať o kľúčových zisteniach. Takže hlavná otázka implementačná tohto nariadenia je, že jeho cieľ jednoducho sa neplnia. E, vysvetlím, že aké ciele sa nedajú plniť a prečo. Toto nariadenie má za cieľ, aby sa výrobky, ktoré chránia zdravie rastlín, boli zdravie, zdraviu bezpečné, ako aj bezpečné pre životné prostredie a majú zabezpečiť aj dobré efektívne fungovanie interného trhu a takisto zlepšiť polnohospodárskú výrobu. My sme, sa snaži, my sme zistili, že tieto e, všetky ciele sú, nie sú plnené. Takže otázka je, ako hlavné ciele tohto uznesenia sa plnia. A tieto e, nástroje sú schválenie látok aktívnych na európskej úrovni, po druhé národné autorizačné postupy pri schvalovaní výrobkov na ochranu rastlín a po tretie vymožiteľnosť týchto pravidiel, to je takisto na štátnej úrovni. Takže začnem s tým schvalovacím postupom. Ale chcela by som najprv vysvetliť tie jednotlivé fázy, pretože toto môže pomôcť, aby sme pochopili to, čo sme zistili. Ten postup sa začína evaluáciou rastlín, tých výrobkov, pokiaľ ide o rizika pre rastliny. Tieto poznáme ako tie základné kritéria. Ak táto látka nepreukáže nejaké výnimočné rizika, tak potom môže byť zhodnotená, pokiaľ ide o tieto rizika. To znamená, že táto evaluácia vychádza z týchto eh, negatív týchto látok skôr v porovnaní, ako pokiaľ ide o tie rizika. Tieto eh, negatíva sú schválené, sú evaluované na úrovni členských štátov zo strany patričných orgánov. Tie závery sú potom dané do správy. Táto je potom kontrolovaná na úrovni e, Úradu pre bezpečnosť potravín na európskej úrovni. Potom sa urobia rozhodnutia, kde sa vlastne pozrieme na možné rizika. Rozhodnutie je súčasťou komplexného procesu. Sú tam viacerí experti, ktorí sú zoskupení v stálom výbore, ktorý sa týka bezpečnosti rastlín, zvierat a bezpečnosti pre zdravie ľudí. Teraz sa pozrieme na jednotlivé kroky. Máme tu tri kľúčové aspekty. Po prvé, e, vedecké zhodnocovanie, evaluácia tých látok. Po druhé, e, výkonnosť tých národných kompetentných orgánov. A po tretie, transparentnosť pri tomto postupe. Pokiaľ ide o vedecké hodnotenie týchto látok, tak je tu problém, pokiaľ ide o harmonizáciu. Hoci tá harmonizácia sa trochu zlepšila, pokiaľ ide o oblasti ako toxikológia, nie je to ešte kompletné vo viacerých ostatných oblastiach, ako napríklad ekotoxikológia ekotoxicita. To je problém, pretože e, stále neboli zhodnotené jednotlivé látky, pokiaľ ide o všetky možné negatíva a rizika, tak ako to vyžaduje toto nariadenie a tie výsledky sú potom sa týkajú priamých negatívnych dopadov na poľnohospodárstvo a zdravie. Ďalšia otázka a problém, ktorý sa týka harmonizácie, je ten, že niektoré členské štáty neuplatňujú tie inštrukcie, ktoré nie sú právne záväzné. A na jednej strane toto vytvára určitú neistotu, pokiaľ ide o žiadateľov, pretože nevedia presne, aké požiadavky budú aplikované, pokiaľ ide o ich e, prihlášku. Na druhej strane tie evaluačné výsledky zase závisia od toho, že ktorý kompetentný úrad robil takúto evaluáciu a to by nemalo byť tak, pretože tento postup ide jednoducho proti tomu hlavnému účelu harmonizácie, e, ktoré je, aby sa zabezpečilo, že budeme tu mať jednotné štandardy, ktoré budú aplikované naprieč všetkými členskými štátmi. Takže ďalšie problematické aspekty evaluácie týchto látok sa týka evaluácie e, toho projektu ako takého, ako to je aplikované. Spomeniem teda tri veci, ktoré sú problematické. Poprvé, ten prístup, kde hodnotíme rizika, e, tam sa pozeráme aj na ďalšie negatíva, bolo to už aplikované predtým, než vstúpil do platnosti toto nariadenie. Po druhé, tá evaluácia, pokiaľ ide o glyfosát, kontroverznosť sa tu sústredila na to, či tá evaluácia bola urobená správnym spôsobom a nezávisle. Po tretie, pokiaľ ide o glyfosát, tu bola nastolená otázka, že kto má prist- kto má vyprodukovať tieto evaluácie. Chcela by som premenúť, že v súčasnosti tieto hodnotenia sa robia exkluzívne, teda na základe tých údajov, ktoré poskytnú aplikanti žiadatelia. Máme málo času, Nemôžem dať teraz detálne informácie k všetkým týmto témam a preto by som vás požiadala, aby si sa pozreli na naše detálne zistenia, ktoré sú priamo uvedené v štúdii. Druhý aspekt, pokiaľ ide ten schvalovací nástroj, ten sa týka výkonnosti národných orgánov schvalovacích my sme zistili, že väčšina z týchto orgánov, ale nie všetky, majú inštitucionálnu kapacitu na to, aby konali ako, ako spravodajský členský štát a aby poskytli takéto hodnotiace správy EFSE. To znamená, sú tu kľúčové, sú tu veľké rozdiely medzi týmito orgánmi, medzi tými členskými štátmi, pokiaľ ide o expertízu a personalistiku. Všetky preskúmané orgány e, majú nedostatok zamestnancov a tá evalvačná evaluačné zaťaženie nie je dobre prerozdelené medzi jednotlivými členskými štátmi. Na jednej strane to vedie k určitým omeškaniam v tej fáze hodnotenia týchto látok a takéto omeškané hodnotenie potom zasa vedie k omeškaniu celého procesu a ďalším omeškaniam, pokiaľ ide o tie národné schváľovania, pokiaľ ide o produkty, ktoré obsahujú takéto Eh, látky. Na druhej strane, odlišnosti, pokiaľ ide expertízu na úrovni členských štátov, to vedie k rozdielom, pokiaľ ide o kvalitu hodnotenia a ďalej. Väčšina týchto členských štátov, ktoré robia evalváciu, nie sú v rámci, nie sú zúčastnené na tom procese, ktorý organizuje EFSA a to je problém, pretože toto peer review sa má venovať predovšetkým otázkam kvality v správach, a to vlastne závisí od toho, do akej miery sú zaangažované členské štáty do tohto procesu. Takže EFSA nemôže robiť takúto e, funkciu kontroly kvality. Všetky tieto problematické aspekty, pokiaľ ide o orgány, ktoré robia evalváciu, e, vedú k tomu, že sa nedá robiť uniformná kontrola a toto samozrejme môže mať potom aj dopad, pokiaľ ide o životné prostredie. Transparentnosť je tretím kľúčovým aspektom, pokiaľ ide o ten schvalovací nástroj. Dospeli sme k záveru, že transparentnosť je problematická, Transparentnosť je teda tretím kľúčovým aspektom, pokiaľ ide o schvalovací nástroj. Zistili sme, že transparentnosť je problematická na tej, v tej fáze, kde sú činné národné orgány, predovšetkým pokiaľ ide informácie, ktoré sa týkajú hodnotení, tieto sú k dispozícii iba na úrovni tej fázy peer review, na úrovni FC ale nevyužívajú sa vždy priateľným spôsobom. E, fáza hodnotenia rizika, kde sa robia schvalovacie rozhodnutia, tam takisto nie je transparentnosť. Máme dôkazy, že väčšinu to hodnot, tie argumenty, ktoré tu sú, alebo tie diskusie, e, ktoré sa týkajú e, týchto rozhodovacích procesov, nie sú zverejňované. A toto vytvára určitý priestor pre rozhodnutia, ktoré sa nedržia tých vedeckých odporúčaní, ktoré poskytli evalvátory na úrovni EFSA a členských štátov. Toto zasa môže viesť, pokiaľ negatívne dopady a môže to znížiť tú dôveru občanov v tento regulačný proces. Takisto výmena informácií o rizikách je takisto problematická. A druhý hlavný nástroj, to je národná autorizácia výrobkov, kde, sú, kde sa rozhodujú o týchto látkach. Rozhodnutia ohľadne rizik v rámci tohto procesu teda dejú iba na úrovni členských štátov. Hlavné implementačné problémy takisto súvisia s predovšetkým s, vedec, tým vedeckým hodnotením výrobkov, predovšetkým pokiaľ ide o hodnotenie kumulatívnych efektov, ďalej pokiaľ ide o výkonnosť týchto evalvačných orgánov a po tretie transparentnosť. My sme teda sústredili predovšetkým pokiaľ ide o výkonnosť národných orgánov a pokiaľ ide o problémy s e, transparentnosťou. Naša evalvácia zistila, že autorizačný proces e, zaznamenáva omeškania, pokiaľ ide o rozhodnutie na úrovni risk managementu. Toto zasa vedie k nedodržiavaniu tých lehôd správneho hľadiska. Máme tu tri dôvody hlavné, pokiaľ ide o tieto omeškania. Po prvé, úrady ako napr- nemajú dostatočné zdroje, po druhé, evalvačné zaťaženie takisto nie je rovnako prerozdelené, pokiaľ ide o jednotlivé orgány. A po tretie, tieto úrady si nedôverujú jednotlivým evalváciám navzájom. Všetky tieto výsledky vedú k e, problémom, pokiaľ ide vzájomné uznávanie výsledkov a sú tu porušenia na, v rámci jednotného vnútorného. Takéto omeškané evalvácie zasa vedú k tomu, že majú problémy aj spotrebitelia a na to, aby sme to kompenzovali, niektoré členské štáty zasa autorizujú také produkty, ktoré majú preukázateľné negatíva pre životné prostredie a zdravie. V týchto Máme tu článok 73 nariadenia, ktorý je právnym základom pre riešenie týchto problémov. Má zabezpečiť priestor v prípade tých rizík, ktoré sa nedajú vyriešiť inými opatreniami. Avšak naše evalu- naša evaluácia zistila, že sú tu prípady, kde článok 53 sa využíva zo strany členských štátov aj proti, zámysl- proti úmyslom, na základe ktorých bol prijatý. Máme tu aj detailné e, informácie, pokiaľ je uplatňovanie článku 53, ale to je všetko obsiahnuté v tej štúdii. Hoci aspekty transparentnosti e, nie sú e, tak e, významné. Predsa sme len identifikovali problémy v členských štátoch, predovšetkým dostupnosť a prístup k informáciám o hodnoteniach a samotných postupoch je obmedzená. Toto samozrejme bráni lepšiemu pochopeniu e, všetkých problémov a bráni aj e, lepším rozhodnutím. No a nakoniec by som chcela hovoriť aj o presadzovaní, čo je tretí hlavný nástroj nariadenia. Naše zistenia ukazujú, že dostupné produkty na trhu a ich uplatňovanie používateľmi nie sú vždy e, v súlade s relevantnými povoleniami, pokiaľ pokiaľ teda ide o ich zloženie. Toto sa týka e, výrobkov z EÚ, ale aj z tretích krajín. E, problémy s presadzovaním sa e, týkajú predovšetkým práce národných orgánov, ale aj niektorých problémov v samotnom nariadení. Problematické kontroly podkopávajú všetky štyri ciele nariadenia s negatívnymi dôsledkami pre zdravie ľudí, životné prostredie a polnospodárskú výrobu. No a na záver by som chcela povedať, že ako vidíte, implementácia všetkých troch nástrojov je problematická a problémy rozhodne e, zachádzajú nad rámec hodnotenia jednotlivých látok. A tu e, prichádza e, moje hlavné posolstvo pre vás dnes ráno. Iba veľký e, komplexný obraz o implementácii by mohol informovať e, tých, ktorí e, robia politické rozhodnutia užitočným spôsobom. Treba dostať tento celkový obraz na povrch. A to je hlavná pridaná hodnota našej práce rôzne výskumné jednotky prišli aj s odporúčaniami, takže by bolo dobre, keby ste sa pozreli priamo na štúdiu, kde nájdete podrobnosti. Ďakujem vám za vašu pozornosť a spolu s výskumným tímom eh, sme pripravení odpovedať na vaše otázky. Eh, doktor Hamlin a pani Evelyn eh, Underwood nemohli prísť, takže sa za nich ospravedlňujem. Ale budú schopní odpovedať e, písomne na akékoľvek otázky, ktoré sa tu dnes objavia. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som chcel dať slovo e, pánovi spravodajstve, pánovi Pocovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dobré ráno, kolegovia. E, chcel by som sa prvá rade poďakovať Jekaterine nielen za vynikajúcu prezentáciu, pretože Pre mňa sa pol roka života stvrklo na 15 alebo 12 minút, čo je naozaj obdivuhodné. Ale chcel by som sa jej poďakovať aj za jej oddanosť a zaangažovanosť pri príprave tejto správy. E, chcel by som sa poďakovať aj celému týmu, predovšetkým Aline za ich prácu e, a za štúdiu, ktorá má viac ako 500 strán. A takisto ďakujem autorom pôvodného výskumu, ktorí sú až na dve výnimky dnes všetci prítomní. Neskôr dnes budeme mať príležitosť hovoriť s nimi a položiť im otázky a vyzývam vás, aby ste tak naozaj urobili. My často hovoríme o význame e, rôznych vecí na základe najnovších vedeckých poznámkov a teraz by sme sa mali držať nášho slova táto e, diskusia je e, veľmi e, vhodná, prišla naozaj včas a musím povedať, že ešte nikdy si neurobil taká rozsiahla štúdia nariadenia. lomeno 2009 a komisia momentálne pracuje aj na úprave legislatívy pre prípravky na ochranu rastlín. A tam by mali byť uvedené najnovšie poznatky a preto je táto implementačná správa taká dôležitá. Zobral som do úvahy aj ďalšie relevantné štúdie a zistenia súdne rozhodnutia, ďalšie relevantné informácie. Pri vypracovaní správy som bol obmedzený niektorých aspektoch, preto som sa zameral iba na tie najproblematickejšie aspekty a na um, zistenia výporu Envy pokiaľ ide o dôsledky pre zdravie, životné prostredie a podhospodárstvo. Uh, zároveň by som chcel, aby táto správa zostala uh, krátka a presná nie je to miesto, kde by sme mohli zahrnúť všetko, teda táto implementačná správa, ale musíme vyslať jasný signál. Polnospodárske aspekty eh, budú eh, preberané eh, výborom pre polnospodárstvo, ktorý bude o tom hlasovať 22. júna. Chcel by som najprv hovoriť o svojich prioritách. Poprvé je tu problém s implementáciou. Je to všeobecný problém, ktorý musí byť vyriešený v úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a komisiou. Máme veľmi dobré nariadenie na papiery, ale praktickým cieľom, ktorým e, my sú zdravie a životné prostredie, e, zatiaľ nie sú plnené. Potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili efektívnu implementáciu nariadenia. Chcel by som eh, poukázať na to, že eh, neúplná eh, harmonizácia údajov v niektorých oblastiach môže viesť k priamým negatívnym účinkom pre zdravie a životné prostredie. Po druhé, máme problém s transparentnosť. Transparentnosť v schvaľovacieho procesu zatiaľ e, nie je dostatočná a vedie tiež k škodlivým účinkom pre zdravie a životné prostredie. A okrem toho vedie aj k nedôvere zo strany verejnosti v celý tento systém. E, preto vítam nedávny e, návrh komisie, ktorý sa týka transparentnosti a ktorý zahrňa aj iné produkty na ochranu rastlín. Niektoré e, kritické aspekty nie sú zatiaľ dostatočné v návrhu, predovšetkým e, pokiaľ ide o e, kontrolu rizika tam treba e, venovať ešte ďalšiu pozornosť. Po tretie, e, musíme e, obmedziť výnimky, ktoré sú poskytované na základe článku 53. Tieto výnimky sa musia poskytovať naozaj iba vo výnimočných prípadne Toto ustanovenie sa nesmie použiť na to, aby sa obchádzalo nariadenie. Na národnej úrovni sa niekedy používa toto nariadenie proti úmyslom e, legislatívneho orgánu. Uvádzali sa naliehavé prípady, čo nie vždy bolo e, potrebné. E, ako príklad môžem uviesť prípravky na základe nikotínu, tu boli udelené výnimky a nebolo to použité v plnom rozsahu, ako to malo byť Máme tu aj integrované riadenie ehm, boja proti škodcom, to treba zlepšiť, e, treba zabezpečiť lepšie kontroly, treba mať metódy na e, testovanie synergických e, účinkov zmesí rôznych pesticídov. Napriek všetkým problémom nariadenie je vždy najlepším, ešte vždy najlepším nástrojom na zabezpečenie zdravia a dobrého životného prostredia Ehm, myslím si, že e, európska úroveň je tá primeraná úroveň, kde by malo nadalej dochádzať e, ku kontrole pesticídov. Ehm, mali by sme sa postarať o to, aby nariadenie prinieslo tie výsledky, ktoré chceme v oblasti zdravia a životného prostredia. Ehm, musíme plne zobrať do úvahy e, preventívny princíp a musíme dbať aj na zdravie tehotných žien, detí skôr, než e, sa posieva do diskusie s tieňovými e, spravodajcami, musím spomenúť, aký máme časový e, harmonogram. Napriek tomu, že na konferencii predsedov sa dohodlo, že dojde k predlženiu termínu, predsa len sme sa s tieňovými spravodajcami mi dohodli, že sa budeme držať pôvodného harmonogramu, budeme hlasovať 10. júla. E, je to preto, že e, táto e, dohoda z konferencie predsedov prišla trošku neskoro a ja mám pred sebou ten pôvodný harmonogram a lehota pre podávanie pripomienok tiež ostáva rovnaká. No a samozrejme, myslím si, že bude lepšie ukončiť e, správu v Envy ešte pred letnou prestávkou. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda, za e, priestor, ktorý ste mi poskytli a teším sa na pripomienky od kolegov, od odborníkov a od komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, spravodajca. A teraz si vypočujeme tieňových spravodajcov. Niektorí tieňoví tu stále nie sú. Možno sa neskôr k nám pridajú. Prvý tieňový spravodajca, ktorého tu vidím, je pán Hojsling. Takže nech sa páči, máte slovo. A potom, keď sa objavia aj ostatní tieňoví spravodajcovia, za ostatné skupiny, tak samozrejme eh, dostanú slovo aj oni. Takže nech sa páči, pán Hojsling. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade za správu. Je naozaj e, vytriezvujúce vypočuť si, že máme e, dobrú legislatívu, ale nepresadzujeme ju dostatočne e, musíme teda ešte pracovať v mnohých oblastiach, aby sme odstranili nedostatky a často sa od nás žiada, aby sme lepšie dohliadali na presadzovanie európskej legislatívy. Hovorili ste aj o Lukozade, o prípade Lukozát. E, naozaj to poukazuje na to, e, koľko je tu nedostatkov. My tiež e, vítame túto iniciatívu na zvýšenie transparentnosti zo strany komisie, ale otázkou je, kam by sme až mohli zájsť. Myslím si, že by sme mohli niekedy zájsť ešte ďalej. Je tu tá otázka transparentnosti. Tá otázka transparentnosti je veľmi citlivá téma, ale potom si na konci človek musí znova položiť otázku a pán Poc o tom hovoril, ako e, budeme riešiť tie výnimky, e, ktoré umožňuje odsek e, 53 Eh, dá sa povedať, že ani nedošlo k zníženiu eh, použitia, používania týchto pesticídov a to je problematické. A predsa to takto nemôže ísť ďalej. Keď zakážeme nejakú látku, tak predsa očakávam, že eh, sa jej bude používať menej a nie príliš dobre sa zaobchádza s týmito výnimkami. a Musíme veľmi e, prísne povedať, že to môže mať katastrofálne dôsledky. To, že máme príliš málo e, expertov, e, to je známe, to vie aj EFSA, nemôže to takto zostať. Takisto je tu otázka nezávislosti expertov, je to otázka, o ktorej tiež musíme politicky hovoriť a potrebujeme uh, členských štátov viac expertov, viac nezávislých expertov, e, ktorí e, takisto potom v EFSA e, prispejú k tomu, aby sme mali rozumné postupy. No a samozrejme nemôžeme pripustiť, aby 28 členských štátov, alebo teda 27 členských štátov iným spôsobom uplatňovali toto nariadenie O tom už hovoril pán Poc, e, stojíme za ním a súhlasíme s tým, že e, toto nariadenie sa musí uplatňovať úplne rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. Nemôže to byť predsa tak, že e, tieto postupy sa nebudú dodržiavať, ale takým spôsobom budeme ohrozovať spotrebiteľ, budeme ohrozovať životné prostredie a preto je úplne jasné, že musíme konať. No a v konečnom dôsledku to bude viesť e, k tomu, že budeme musieť nejako zmeniť e, legislatívu. E, bude to ale úloha príslušného výboru a myslím si, že je úplne jasné, že v prvom rade musíme urobiť harmonizáciu, musíme e, presadiť to, čo už máme a potom budeme musieť porozmýšľať nad ďalšími krokmi v parlamente. Ale v mnohých bodoch e, súhlasím s pánom Pocom a 12. musíme E, urobiť niečo, pretože o mesiac už budeme o tom hlasovať, máme veľmi málo času a musíme konať tak, aby sme dodržali e, ten časový harmonogram, ktorý máme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, ďalší tieňový spravodajca pán Peličiny. Grazie. Grazie, prezidente. Jo. Ďakujem, pán predseda. Postupne si skladám tú mozaiku z toho, čo tu počúvam. A chcel by som pripomenúť, že e, bolo treba 5 rokov konzultácií na to, aby sme dostali prvý návrh komisie, ktorý prišiel v roku 2006. E, Potom sme potrebovali ďalšie 3 roky na to, aby sme to pozorovali v platnosti. Potom e, do dneška prešlo ďalších 10 rokov. Možno aj preto minulý rok milión občanov podpísalo verejnú iniciatívu, ktorá žiada komisiu, aby nielen glyfosát zakázala, ale aj zreformovala celý proces povolovania pesticídov. Téma eh, pesticídov je eh, téma, ktorá veľmi rezonuje vo verejnosti. Verejnosť stratila dôveru v inštitúcie a výskumné orgány, ktoré majú poskytovať eh, bezpečné odpovede. Možno EFSA robí e, pokrok v oblasti transparentnosti, ale to, čo sa deje e, na ministerstvách a príslušných e, orgánoch členských štátov ostáva žiaľ naďalej tajomstvom. Nevieme, aké žiadosti na povolenie boli doručené, aké sú v procese povoľovania. Občania nevedia, že členské štáty často využívajú tú cestu výnimiek, ktoré e, legislatíva mienila iba pre naliehavé prípady, ale nie e, preto, aby sa na trh dostali napokon látky, ktorých škodlivý účinok na životné prostredie a zdravie bol už preukázaný. a tým pádom sa nemyslí na alternatívne riešenia. Takže ako je možné, že komisia nemá Eh, nástroje na to, aby prevzala plne eh, tú úlohu garanta eh, práv európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Godin. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pána Poca, pokiaľ je uplatňovanie nariadenia, ktoré sa týka fitofarmaceutických výrobkov, je tam aj tabulka, pokiaľ ide o nefungovanie, ohľadne nefungovania autorizácie niektorých týchto látok. Tie problémy, ktoré tu máme, pokiaľ ide napríklad o, o znovu schválenie toho glyfosátu, boli tu viaceré problémy s transparentnosťou. E, Nemecko napríklad sa nachádza v tej pozícii, že nie je nestranné, predovšetkým pokiaľ ide, pokiaľ ide o záujmy firiem Bayer a Monsanto toto všetko musí preskúmať výbor, ktorý sa týka tejto problematike, na to, aby sa doriešili problémy. A spravodajca nám povedal, že pokiaľ ide o nedostatočné uplatňovanie nariadenia, pokazal na problémy a že sú tu nedostatky na úrovni harmonizácie a transparentnosti a že treba dať väčšie právo moci komisie na to, aby sa riešili tie rozdiely, ktoré sú medzi členskými štátmi. V realite tie problémy, ktoré tu máme, sú skôr politického charakteru. Európska únia eh, rozhoduje E, pokiaľ ide o danie kapacít na úroveň EFSI a členské štáty e, majú menšie právomoci ako spravodajské členské štáty. A pokiaľ ide o tie endokrinné perturbátory, viaceré z nich e, poukázali na zmeny paradigme, pokiaľ ide o nebezpečnosť pesticídov. A EFSA skôr sa drží toho staršieho modelu, podľa ktorého je jedovatá, práv- je jedovatá je jedovatosť týchto látok práve pokiaľ ide o mieru tejto účinnej látky po výrobkoch. E, EFSA skôr vychádza z tých 60. rokov, ktoré sme tu mali a to, sa, to vyhovuje skôr tým lobbystom. Takže nesúhlasím s mojim kolegom, pokiaľ ide o to, že hovorí, že Európska únia má najlepšie možnosti, pokiaľ ide o určovanie e, škodlivosti týchto látok, pretože vidíme, že Európska únia nedokázala zvládnuť tieto úlohy. Musíme sa držať modelu spolupráce medzi členskými krajinami, kde sa bude e, zdôrazňovať to, čo je vlastne aj v tom hodnotení, tak ako to, ako to spomenuli hodnotiace členské štáty. Táto správa poukazuje na aj rizika, ktoré sa týka výrobkov fitosanitárnych. Potrebujeme európsku definíciu, ktorá je momentálne nedostatočná a bude dosť ťažké zakázať tieto výrobky. A pokiaľ ide o tie výnimky a pokiaľ ide o tie e, problémy, ktoré tu máme, súhlasím s kolegom, potrebujeme znížiť množstvo a možnosti získavania týchto výnimiek. Predovšetkým, pokiaľ ide o tie, ktoré môžu pokriviť hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť medzi členskými štátmi. Ja predložím pozmeňujúce návrhy v tom zmysle, aby národné úrady skutočne aj naďalej mali tú hlavnú kapacitu, pokiaľ ide o hodnotenie. Jednotný vnútorný trh momentálne zakazuje členským štátom, aby oni rozhodovali eh, o týchto svojich látkach a vidíme, že tie zákazy z európskej úrovni niekedy nie sú vymožiteľné na úrovni členských štátov. Ďakujem pekne. Thank you very much. I... Ďakujem veľmi pekne. Práve ma informovali, že v mene skupiny ALDE tu bude hovoriť pani Miller. Tak eh, nech sa páči, rád by som odozval slovo pani Biller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán e, spravodajca e, vo svojej správe priniesol predsa dosť zlé e, vysvedčenie, čo ma udivuje, pretože sa vo výbore už zaoberáme dlhý čas týmto nariadením a takisto sme hovorili aj dlho a často s expertmi ak eh, chceme, aby Európa mala najlepší eh, systém eh, pre povoľovanie pesticídov, mali by sme sa tomu venovať a myslím predovšetkým na povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín v troch zónach. Je to dobrá legislatíva, ale pri národnom presadzovaní to veľmi nefunguje. Chýba nám harmonizácia a som tenevou spravodajkyňou v výbore pre polospodárstvo a sadzovala som sa aj za odstranie všetkých e, slabých e, stránok a nedostatkov. A čo je pre nás mimoriadne dôležité, teda pre e, skupinu ALDE je, aby sme e, vedeli, že by sme mali uplatňovať aj priateľné riziko pri e, používaní prípravku na ochranu rastlín. Samozrejme, mali by sme urobiť aj analýzu využívania a mali by sme potom používať výsledky tejto analýzy je veľa skupín látok, ktoré e, sa používajú naozaj iba v špeciálnych prípadoch. Obávame sa, že e, tieto veľmi e, úzke oblasti potom odpadnú a čo nás ruší je, že tieto nízko rizikové produkty, ktoré tu nemáme, ktoré sa však používajú, musia byť tiež zapracované do tohto nariadenia. Mali by sme spolupracovať. E, máme tu veľa oblastí, e, ktoré sa prekrývajú v našich výboroch. E, máme tu veľa expertov a mali by sme ich naozaj využiť a mali by sme sa potom spoločne pokúsiť hľadať spolu pragmatické riešenie. Ďakujem. Meantime... Ďakujem veľmi pekne. náhradník teňového spravodajca z EPP, e, pani Delaje. E, nech sa páči, máte slovo. Nahradzate pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som ospravedlniť moju kolegyňu Mary McGuinness, ktorá má študijný deň v rámci EPP a požiadala ma, aby som vám prečítala nasledovné informácie. Pokiaľ ide o európsku legislatívu ohľadne pesticídov, táto je jedna z najprísnejších na celom svete, pokázali na to viacerí kolegovia, e, nariadenie, ktoré sa týka finosanitárnych produktov, to je z toho súčasť. Je to doplnené aj pokiaľ ide o smernicu, pokiaľ ide o využívanie pesticídov, pokiaľ ide o biocídy a takisto aj predpisy, ktoré sa týkajú potravín a pokiaľ ide o ďalšie témy, ktoré sa týkajú chemických produktov. Spolupráca medzi členskými štátmi v týchto témach je na prospech veci pre všetky zúčastnené strany, či ide o občanov, či členské štáty, ale takisto aj priemysel. Je to skutočne veľká pridaná hodnota, aby sme mali politiku o pesticídoch na európskej úrovni. Toto nariadenie ohľadne týchto fitofarmaceutických výrobkov je jasné zlepšenie débit de ma voix pour les interprètes. Euh, veuillez m'excuser. Ospravedlňujem sa za to, že som čítala veľmi rýchlo. Povedala som, že nariadenie ohľadne fitofarmaceutických výrobkov je jasným zlepšením predchádzajúcej legislatívy, predovšetkým pokiaľ ide kritéria zrušenia, tieto boli zavedené. Teraz tu máme e, na európskej úrovni Eh, viaceré kritéria, pokiaľ ide o mutagénnosť a karcinogénnosť. S týmto sa nepočítalo v predchádzajúcej legislatíve. Avšak pokiaľ ide o ten potenciál toho nariadenia, to sa nám ešte nepodarilo v plnej miere vy, dosiahnuť. Napríklad členské štáty nevyužívajú systém zonácie na to, aby zavádzali nové výrobky. Potrebovali sme aj čas na to, aby sme tu mali definíciu endokrinných perturbátorov. A táto definícia vstúpi do platnosti až budúci november, pokiaľ ide o fitofarmaceutické výrobky. Legislatíva, ktorá zakazuje tieto látky vo výrobkoch fitofarmaceutických, túto však už máme od roku 2009, to znamená, máme tu jasné zlepšenie pokiaľ ide o vymožiteľnosť týchto predpisov. Máme tu aj rozdiel medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o to, ako jednotlivé orgány využívajú toto nariadenie a uplatňujú ho. Niektoré členské štáty využívali výnimky podľa článku 53 viac ako ostatné členské štáty. Takže toto sú tie hlavné výzvy alebo problémy, ktoré sa týkajú. Máme tu tri, to znamená nezávislosť, transparentnosť a výskum a nezávislosť. Pokiaľ ide nezávislosť, hodnotiace orgány na úrovni európskej by mali byť nezávislé, tak od priemyslu, ako aj od politiky. Potrebujeme sa pozrieť na to, že kto má platiť tieto vedecké štúdie. Návrhy, pokiaľ ide o zmenu e, komisie, pokiaľ ide o legislatívu týkajúcu sa potravín, e, E, pokazuje sa tu na to, že EFSA by si mohla robiť vlastné štúdie a tento návrh my vítame. Pokiaľ ide o transparentnosť, transparentnosť je kľúčová na to, aby sa zabezpečilo to, že tu bude dôvera zo strany našich spoluobčanov. Ako zabezpečíme transparentnosť bez toho, aby sme príliš zaťažovali experta, to je ďalšia otázka. Národné kompetentné úrady potrebujú väčšiu podporu, pokiaľ ide o vypracovanie ich správ na to, aby tieto boli e, jasnejšie a ďalej, pokiaľ ide o tieto správy, aby boli k dispozícii, toto by mohlo zlepšiť tie problémy, pokiaľ ide o dôveru našich občanov. To je ďalšia otázka, ktorú treba riešiť. Po tretie, výskum a inovácia. E, toto znamená, že treba robiť všetko preto, aby systém bol e, efektívny, aby tu nedochádzalo k obmedzovaniu výskumu. Takže to sú otázky, ktoré tu máme. Pokiaľ ide posledných 5 rokov, máme 26 predložených kandidátskych žiadostí. Pokiaľ ide o aktívnej látky, ale vidíme, že to je tendencia znižujúca a uprednostňujú sa alternatívy, ktoré majú nižšie riziko. Žiadna látka aktívna nebola za posledné dva roky schválená, toto takisto by nás malo zaujímať. Mary McGuinness v závere uvádza alebo poukazuje na nasledovné prvky. Polnohospodári potrebujú prístup k väčšiemu množstvu nástrojov na to, aby bojovali proti chorobám rastlín. Tieto nástroje musia byť bezpečné a účinné a ten systém, ktorý riadi tieto nástroje, musí byť efektívny, transparentný, na to, aby sme urobili všetko preto, aby spotrebitelia mali prístup k bezpečným potravinám a lacným potravinám, aby, potra- aby polnospodári mali dispozíciu k nástrojom, e, k pri produkcii e, týchto potravín a využívali pritom látky na ochranu rastlín, ktoré budú v súlade so zdravím spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Týmto sme dospeli na koniec kola vypočutia si deňových spravodajcov. Teraz dám priestor ostatným členom výboru, ale bolo by dobre, keby sme sa pridržali nášho časového harmonogramu pre toto zasadnutie, keďže e, sa e, žia, e, do diskusie hlási veľa členov, tak obmedzujem váš rečnícky čas na dve minúty. Ako prvá pani Schreier-Pírik. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Pokiaľ ide o diskusiu glyfosátu, musím povedať, glyfosátu musím povedať, že tá už e, vlastne prebehla a hlavne občania v Holandsku si želajú jednoducho transparentnejší postup a to platí aj pre poľnohospodárov. Sú stále otázniky v prípade povolovacieho e, konania a dôvera v naše schváľovacie orgány sa znížila. To treba zdôrazniť. Stále znova sme snažili dokazovať, že naše agentúry sú nezávislé v porovnaní s tretími štátmi. K tomu by som chcela povedať nasledovné. Prípravky na ochranu rastlín a s nízkym rizikom, to sme sa nevenovali. Už pred troma rokmi som predložila príslušný návrh a e, zatiaľ tu nemáme žiaden konkrétny e, prínos pre poľnohospodárov, ktorí musia nejako predsa chrániť svoje e, polia. Postup je príliš komplexný, príliš drahý, zdlhavý Potrebujeme paralelný postup pre nízkorizikové produkty. Komisia sa z tomu stále e, vyhýba, predkladá iba rizikové kritéria. To nie je akceptovateľné. Treba proti tomu konať. Ja si myslím, že v Holandsku môžu nikotinoidy používať e, farmári, aj keď to nejde v nejakých iných krajinách. Myslím si, že by sme mali situáciu vnímať reálne. Ďakujem pekne, pani Melio. Ďakujem pekne chcem e, e, povedať na úvod, že najväčší problém vidím v tom, že sa tu stráca dôvera obyvateľov a ide to ešte aj ďalej, ešte aj dôvera eh, jednotlivých eh, orgánov si navzájom. Takže dôležitá je tá iniciatíva transparentnosti zo strany komisie verím, že sa na jej základe dostaneme ďalej. Ak teda máme dobré, dobré nariadenie, čo tu bolo e, potvrdené. Ďakujem za túto e, obsiahlu štúdiu. Predsa len problematické je, že ciele všetky tri, teda zdravie občanov, e, životné prostredie a dobre poľnohospodárske produkty na trhu, keď ani jeden z týchto troch e, cieľov nedosahujeme, tak e, musíme začať e, uvažovať. A hlavne implementácia na úrovni členských štátov je problematická, takže mali by sme mať na pamäti všetko, nielen teda meniť zákony, mali by sme sa starať o to, aby implementácia v členských štátoch fungovala. E, spomenuli sa tu mnohé e, body. Jednotlivé národné hodnotenia zohrávajú úlohu, je tam nedostatok personálu, aj tam sa znížila dôvera Takže zdôrazňujem, že treba znovu nastoliť dôveru. Musíme tlačiť na to, aby členské štáty naozaj preberali svoju e, zodpovednosť. 386 e, prípadov, ktoré sa to spomenuli, to e, je naozaj smutné. Aj v prípade glyfosátu sa hovorí, že je e, povodný iba pre výnimočné prípady. Asi E, tiež myslím, že to je, e, že to naozaj spôsobuje obavy. Výnimka by mala naozaj ostať výnimkou. Ďakujem. Teraz e, má slovo Ďalší kolega, ďakujem pekne, pán predseda, ospravedlňujem sa. Ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho správu. To týka sa naozaj veľmi citlivých otázok ako transparentnosť. Pre mňa je dôležité, že tu máme nejakého rozhodcu, ktorý e, povie, že niektoré produkty sú bezpečné, môžeme ich používať a iné nie a tie by sa mali zakázať. Pre mňa je dôležité, aby sme mali politickú dôveru v celý proces povolovania a aj v tohto rozhodcu. Takže e, tu môže pomôcť transparentnosť na e, získanie dôvery. A potom druhé, čo hovorí pán spravodajca, sa týka výnimiek. Naozaj by sme nemali zneužívať výnimky na to, aby sa e, využívali určité aktívne látka, látky. To znova podrýva dôveru v tohto rozhodcu a celý európsky povolovací e, proces, takže naozaj by sme sa tým mali zaoberať. Pre mňa osobne sú dôležité tri aspekty. Poprvé, celá tá téma aktívnych látok a kombinácie aktívnych e, látok. V Európskej únii rozhodujeme, aké typy aktívnych látok povolujeme. Na e, úrovni členských štátov sa zaoberáme samotnými e, produktami. Možno by Európska únia mohla v tomto zohrávať väčšiu úlohu alebo aspoň zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzi týmito dvoma úrovňami rozhodovania. A po druhé, v prí, či už sú to organické alebo konvenčné látky, vždy by sa malo hodnotiť riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie ako no, chcete ochraňovať eh, vaše plodiny, interferujete, zasahujete do eh, prírody možno málo, možno viac, ale treba vždy zhodnotiť riziko tejto, tohto zásahu do prírody v prípade poľnohospodárstva. Eh, aké je to, keď použijete meď, aké je to, keď použijete silné syntetické materiály, No a ku komunikácii v diskusii o glyfosáde máme viacero štúdí z celého sveta, ale ten prístup v nich bol veľmi odlišný, takže bolo by dobre diskutovať o tom, ako sa tieto štúdie vypracovávajú, aby sa dali férovo porovnať navzájom. Takže to sú tie hlavné body a teraz ešte pár drobných. Takže k e, drobnejšiemu použitiu aj v prípade drobných e, plodín by tu mala byť možnosť využívať príslušné prostriedky, ktoré sú najvhodnejšie. Bolo by dobré zabezpečiť rýchlejšie povolovanie nízko um, rizikových e, produktov. To je kľúčové preto, aby sa poľnohospodárstvo mohlo uberať e, udržateľnejším smerom. Ďakujem. Pán Hajtema je tieňovým spravodajcom za Alde, e, preto som mu dal viac času, ale ostatných prosím, aby sa pridržiavali obmedzenia režimského času na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať Výskumnému centru parlamentu za vykonanú prácu. Bolo to veľmi zaujímavé. Chcela by som zdôrazniť dve veci. Pokiaľ ide o postup schvalovania týchto aktívnych látok, pretože toto je veľmi dôležité. Toto je vlastne samý začiatok toho, čo potom nasleduje. Takže chcela by som zdôrazniť to, že v rámci e, nariadenia máme určitú chybu pascu, je to článok 6, e, bod F, pretože tam sa uvádza, že môžeme schváliť, respektíve ide tu o podmienky a obmedzenia a ak je tu nedostatok informácií, tak treba urobiť všetko preto, aby to bolo potvrdené neskôr. Avšak ten problém, pokiaľ ide o tieto rozdiely, nedostatok údajov, nedostatok údajov zo strany priemyslu, to môže mať vážne dopady, pokiaľ ide o životné prostredie a zdravie. A toto podľa môjho nástroja je taká pasca toho systému, pokiaľ ide o schvaľovanie aktívnych látok, pretože vidíme, že pár rokov neskôr, môže to byť 2 alebo 4 roky, pretože sú to, je to priemysel, ktorý dáva tieto dodatočné údaje a potom sú to určité obmedzenia, pokiaľ ide o využívanie. To znamená, že neupletňujeme ten princíp uh, uh, E, prevencie. To znamená, hodnotíme rizika a dávame príliš veľkú slobodu priemyslu na to, aby nám dali údaje, ktoré nám chýbajú, pokiaľ ide o hodnotenie týchto látok. Takže aby som zašla ešte ďalej, pán Poc, aby sme povedali, že pokiaľ nebudem mať všetky údaje, či už ide o toxikolocitu, alebo pokiaľ ide o ďalšie otázky, tak nemôžeme schváliť túto látku. Až keď budeme mať všetky tie údaje, môžeme schváliť, pretože potom tie dopady sú také, to vidíme na úrovni členských štátov, pretože členské štáty nemajú, tak ako ste to povedali, kompetencie a takisto nemajú ani kontrolu nad využívaním a vidíme, že niekedy, pokiaľ ide o niektoré látky, je to až 10 rokov neskôr, keď si uvedomíme, že sa tie látky nevyužívajú správne. Tak ak skutočne chceme robiť niečo v prospech zdravia ľudí, tak musíme modifikovať toto nariadenie, pokiaľ ide o tie e, nedostatky údajov, aby sa to schvalovanie robilo až vtedy, keď by mať všetky údaje k dispozícii zo strany priemyslu a na úrovni členských štátov treba posilniť kontrolu a využívanie. Ďakujem. Thank you. The next speaker is Mr. Ďakujem. Slovo má pán Piecha. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť o stručnosť. Táto téma je veľmi obsiahla. V prvom rade by som chcel e, poďakovať týmu EPRS a pánovi spravodajcovi za ich vyjadrenia. Myslíme si, že e, žiaľ, to, táto legislatíva vyzerá síce veľmi dobre na papieri, ale jej implementácia je, má ďaleko od ideálu a napriek e, všetkým tým rozdielom v oblasti e, implementácie na úrovni členských štátov stále si myslíme, že by sme nemali meniť priority. Myslíme si, že diskusia, ktorú vedieme, je tiež výsledkom Iné diskusie e, súvisiace s pesticídmi e, je vyvolaná určitou neistotou, ktorá je spojená e, s určitými zvláštnymi tlačovými správami, testami a operáciami agentúr Európskej únie. Takže toto klesajúca e, dôvera vedie, teda je príčinou tých e, tlakov, ktoré tu máme momentálne. Treba sa sústrediť na tieto implementačné medzery, musíme o nich diskutovať, ale mali by sme aj zdôrazniť naďalej, že podporujeme prerozdelenie zodpovednosti medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi a dôležitú úlohu tu majú lokálni farmári, ktorí poznajú špecificity miesta, na ktorom pôsobia. Nemyslíme si teda, že by sme e, mali z európskej e, úrovne e, nejako uvalovať prísne pravidlá, mala by to byť možnosť to regulovať z regionálnej úrovne. Ďakujem. Slovo má pani Dali. Ďakujem, pán predseda. V minulých rokoch e, sme už pravidelne viedli túto diskusiu o glyfosáte, obzvlášť v kontexte všeobecnej diskusie o pesticídoch. Moji kolegovia už tiež spomenuli dôveru ľudí. Toto je veľmi dôležitý bod, pretože keď e, vidíte výsledky určitých výskumných analýz, e, ktoré hovoria, že niektoré látky môžu e, byť rakovinotvorné, môžu ovplyvňovať endokrínny systém ľudí. Vedie to k problémom s občanmi, ja si myslím, že našou povinnosťou je, aby povolené látky neohrozovali, nepoškodzovali ľudské zdravie, ani životné prostredie, ani zdravie zvierat. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Pocovi, pretože si myslím, že on naozaj ukazuje, že tento výbor má svoju zodpovednosť ďalej diskutovať o tejto téme a zabezpečiť udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Ak chceme zabezpečiť, aby sme boli efektívni na úrovni EÚ, musíme uprednostniť harmonizáciu a zlepšiť monitoring eh, produktov eh, na ochranu rastlín v Európskej únii Ehm, máme tu problém nedostatku údajov, problém metodiky, to zhoršuje hodnotenie ehm, potrebných procesov. Tiež treba zlepšiť eh, transparentnosť. Európska únia by nám mala pomáhať eh, získať väčšiu ekonomickú viditeľnosť a zabezpečiť aj ekonomické alternatívy. Implementácia ale e, tu nemôže fungovať bez harmonizácie a bez podpory alternatív. Z našej strany si myslíme, že je dôležité, aby sme podporovali výskum a vývoj v tomto sektore. Ďakujem. Pán Florenc nasleduje ako ďalší rečník. Ich, e, wenn ich hier so aufmerksam zuhöre, dann bin ich eigentlich... Ďakujem pekne. Ja som prekvapený, že vlastne vôbec ešte žijeme. Ja ako ten, čo využíva tieto látky ako polnospodár, som veľmi blízko k týmto veciam. My sa musíme venovať týmto otázkam a máme takisto svoje problémy, ale tak čierno to nevidíme, ako to vidí pán Poc, ktorého prácu si vážim, ale treba povedať, že smernica o ochrane rastlín musí byť rozšírená, musíme na tom stále pracovať, a s tým súhlasím a tá diskusia ohľadne neonikotinoidov nám poukázala na to, že síce vieme veľa o, o vode, ale že takmer nič nevieme o pôde. A teraz tu zrazu sa robia vzorky ohľadne pôdy, repka, pod, rapkovole, pod repkou olejnou, pod lúkami a zrazu vidíme, že aj tu sú látky obsiahnuté, kde sa nikdy nepoužívali. To znamená, aj toto treba intenzívne preskúmať na to, aby tie výnimky, skutočne boli výnimkami. Tu súhlasím s našimi kolegami zo strany zelených. Výnimka je výnimka a nie je to nič iné. A musíme jednoducho dbať na to, aby sme dosť robili veľa práce aj na národnej úrovni. Chcel by som vám pripomenúť, že máme pozitívny zoznam v rámci krajín Európskej únie a máme tu krajiny, ktoré využívajú napríklad 1000 alebo 800 výrobkov z týchto pozitívnych zoznam a potom sú tu ešte krajiny, ktoré berú napríklad iba 20 alebo 80. To znamená, je tu veľká selekcia a ja mám rovnaký strach, ako aj kolegyňa od liberálov, že už nemáme výrobky, pokiaľ ide o malé množstva, ako napríklad jahody, alebo pokiaľ ide o maliny a potom máme problém, pokiaľ ide o ukazovatele ohľadne nedostatkov. Ľudia, ktorí s tým pracujú, tí vedia, o čom hovorím. To znamená, treba dávať pozor na to, aby sa najbližšie tá výroba nepresunula na ďalšie kontinenty a potom budeme musieť importovať uh, tieto potraviny z, ostatných, z iných kontinentov a tie budú plné týchto chemikálií, to nikto nechce. Ale ja súhlasím s tým, že pokiaľ ide o nariadenie autorizačné, na to musíme pracovať aj ďalej. Ale nemyslím si, že, nám to, že to zvládne výbor PEST. Tá, na to potrebujete skutočne veľkú vedeckú podporu a na to musíme ešte pracovať. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Stás. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nadviažem na to, čo povedal práve kolega Karl-Heinz Florenz. Áno, síce ešte žijeme, ale zároveň tu máme aj štúdie v Nemecku, ktoré hovoria, že 75% všetkých e, všetkých e, insektov už hmyzu vyhynuli. Takže to poukazuje na to, aký to má dopad na životné prostredie. Ja sa chcem poďakovať výskumnému centru za veľmi detailnú štúdiu. Pozrel som si to a veľa som sa poučil. Ďakujem aj spravodajcovi za prvý návrh. Budem sa sústrediť v tej minúte a pol, ktorú ešte mám na tie výnimky. Pavel, áno, aj vy ste to už povedali, pokiaľ ide o čísl, body 17 a 18, v odseku 17 hovoríte o tom, že členské štáty by mali obmedziť e, tie výnimky. Ak teda správne čítam článok toho nariadenia, tak aj komisia tu zohráva určitú úlohu. Komisia môže kontaktovať EFSU alebo môže ísť na stály výbor. To znamená, úloha komisie musí byť takisto zdôraznená, pokiaľ ide o bod 17. Ak je komisia prítomná tu, tak by som sa rád spýtal, že ako to momentálne vyzerá ako vníma komisia svoju úlohu v tejto oblasti, či je dostatočne aktívna na to, aby možno bojovala proti tým využívaniam výnimiek zo strany členských štátov. A pokiaľ ide o bod 18, tak tam je skôr otázka alebo žiadosť smerom ku komisii, aby sa ešte stanovili tie metódy, pokiaľ ide o využívanie tých opatrení. Napríklad, keď je tu vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, a podobne. Chcel by som sa spýtať komisie, ako ďaleko ste sa dostali vo vašej práci, ako sa staráte o to, aby tu bolo skutočne, aby sa postupovalo správne, aby komitológia tiež tu zohrávala úlohu, aby metódy, ktoré sú potrebné, ako sa tieto vlastne uzatvárajú, ako sa k ním pristupuje. Máte k tomu nejaký časový harmonogram? Prosím vás, objasnite to. Ďakujem pekne a teraz pani Rís. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať výskumnému centru za, tieto, za túto štúdiu a to poukazuje na to, že a to vlastne súvisia s tou diskusiou, ktorú tu máme, tá štúdia poukazuje na tie rozdiely, nefungovanie, pokiaľ ide o uplatňovanie toho nariadenia a do akej miery to obhajuje našu prácu, prácu pána Poka, ako aj výboru PEST. Pani e, Karamfilová poukázala na konkrétne veci, začala v úvode a budeme ju citovať, poukazuje na to, že žiadne tých cieľov, povedala, žiadne z tých cieľov nariadenia sa nesplnili. To je jednoducho veľmi silné konštatovanie, pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o vnútorný trh, pokiaľ ide o polnospodárskú výrobu. Od začiatku v tej časti tej štúdie tam sa zdôrazňuje, že všetci aktéry, ktorí sa to týka, to znamená producenti, mimovládne organizácie, úrady národné, to všetko musia poukázajú na to, že je najlepšie rozhodovať na európskej úrovni. A chcela by som sa spýtať tú otázku, vidím, že čas mi beží, tak sa budem venovať tým bodom, ktoré tu mám. Treba skutočne počítať s koncom toho systému duálneho, ktorý je takým problémom v rámci toho rozhodovacieho procesu, pokiaľ ide o evalváciu a schvaľovanie na európskej úrovni, pokiaľ ide o látky a pokiaľ ide o členské štáty, pokiaľ ide o výrobky. To je kľúčová otázka. To je vlastne e, kľúčová otázka v rámci bodu 1 tejto výbornej správy. A ďakujem za tie odporúčania. A ešte dve veci z mojej strany. Bolo tu povedané už viackrát, pokiaľ ide o zneužívania e, výnimiek ktoré sú pokryté v, bodu 4, v bode 4 a 5. Tieto zneužívania musíme ukončiť. Pokiaľ ide o článok 53, e, to sú tzv. výnimočné situácie. Nikdy sa nepovedalo nič bližšie k tomu a takéto výnimky vlastne častokrát sa iba predlžujú a častokrát sa dostaneme do takej situácie, kde už vlastne netreba riešiť výnimkami tieto situácie. A ešte na záver, pokiaľ ide o otázku, a tým už končím, pokiaľ ide o anex, pokiaľ ide o negatívny, negatívny zoznam týchto e, látok, vidíme, že ešte stále je prázdne, ale pokiaľ ide o otázky ostatné, podporujem to, čo povedal pán Poc. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Andrieu, predseda výboru PEST. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto sa chcem poďakovať Výskumnému centru parlamentu za kvalitu správy a správa e, pána Pavla Poca takisto poukazuje na to, že tá téma je veľmi dôležitá ako aktuálna, ale počúvam to zo strany svojich kolegov, problémy a pokazuje to na našu spoločnú prácu, ale máme tu spoločné výzvy. Ide tu predovšetkým o zdravie ľudí a to nás musí zaujímať. Nemôžeme sa tváriť, že máme najlepšiu legislatívu a zákony, to je síce pravda, ale nemôžeme sa tváriť, že tu máme e, že tu nemáme žiadne problém, pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o rakovinu prostaty a chrbtice že tu nemáme 80 e, e, insektov, hmyzu, ktoré zmizli, predovšetkým pokiaľ ide o Francúzsko. Nemôžeme sa tváriť, že e, nám nemiznú včely, že jednoducho nemáme problémy v jednotlivých častiach Európy. Treba poukázať na tieto problémy. To znamená, naša práca je v tejto oblasti kľúčová. Je to práca, za ktorú sa chcem poďakovať pánovi Pocovi. Ďakujem aj za vypracovanie tejto štúdie. Toto všetko budeme v rámci výboru PEST eh, využívať pri vypracovaní konkrétnych odporúčaní. Chceme jednoducho urobiť eh, potrebné kroky na to, aby sme sa sústredili na tie veci, ktoré sa dajú zlepšiť. Ja si myslím, že my sme tu zodpovední sme skutočne veľmi zodpovední za to, aby sa zlepšilo využívanie toho nariadenia o využívaní pesticídov. Nebudem teraz hovoriť o detailoch, nemáme na to čas, ale niekedy je tu otázka, ako sa sústredíme na výskum, ako to potom berie výrobný priemysel, pokiaľ ide o tie výskumné výsledky a pokiaľ ide o úroveň certifikácií na národnej úrovni, na európskej úrovni. Eh, vidíme, že tu máme viaceré návrhy v našom výbore, ktoré sú konkrétne na to, aby sa zlepšili tieto postupy. A ja si myslím, že pokiaľ ide o budúcnosť polnohospodárstva, možno by sme mali postupovať odlišne, pokiaľ ide o otázky agronómie. Sú tu alternatívy, na to, aby sme sa priklonili k zlepšovaniu týchto problémov. Takže našim cieľom je urobiť všetko v tomto zmysle. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je pani Kadenbach. Srdečne ďakujem. Ďakujem tak e, vedeckej, vedeckej službe za spracovanie tejto témy, ako aj návrhu Pavla Poca k tejto témy. Ja si myslím, že ten súčasný regulačný rámec obsahuje priestor pre zlepšenie a preto vítam túto iniciatívu, pokiaľ ide o uplatnenie regulačného rámca, pokiaľ ide o látky na ochranu rastlín, treba to preskúmať a treba zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o hodnotiaci systém pri schvaľovaní týchto látok. To je veľmi dôležité, ale myslím si, že pokiaľ ide o sumár toho, čo sme tu počuli, treba povedať, že my ako výbor Envy musíme dbať na to, aby sme pri vypracovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcnosti zohrávali kľúčovú úlohu, pretože nie je tu iba o autorizačný postup, pokiaľ ide o transparentnosť v týchto procesoch, ale ide tu aj o to, že aké množstva pesticídov sa v európskom poľnohospodárstve využíva. Ja si myslím, že tu to kreovanie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky má kľúčovú úlohu. Treba prispieť k tomu, aby sme využívali čo možno najmenej pesticídov, ako sa to len dá, aby sme zminimalizovali tie rizika na zdravie ľudí, to o čom sme tu hovorili európske poľnohospodárstvo, ktoré má byť konkurencieschopné a zabezpečí potraviny a krmivá na najvyššej úrovni, sa nikdy nezaobíde bez pesticídov. To je úplne jasné. Máme tu početné alternatívy, máme biopesticídy, máme iné formy poľnohospodárstva a tieto v budúcnosti jednoducho treba podporovať a rozvíjať a k tomu budeme potrebovať aj finančné prostriedky, už to tu bolo povedané, pokiaľ investície do výskumu a rozvoja a tu vidíme naše úlohy. A ďalšia úloha je, pokiaľ ide o zákony, E, ohľadne pesticídov, tie nám nič neprinesú, ak sa nebudú členských štát opatričným spôsobom implementovať a uplatňovať. Takže tu vidím tú úlohu nie len komisie, ale aj úlohu jednotlivých poslancov, pokiaľ ide o tú súčinnosť s národnými parlamentami, pretože tu, ako sme tu takisto dnes aj počuli, vidíme, že máme príliš veľké množstvo výnimiek, pokiaľ ide o článok 53, takže to je takisto niečo, čo s našimi kolegami, s národnými parlamentami musíme e, prerokovať. Takže v tomto kontexte e, mám nádej, že aj v budúcnosti sa nám podarí s tými najlepšími zákonmi, ktoré máme, podarí dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne a ak tu nie sú ďalšie otázky e, pre výskumné centrum, tieto môžete zaslať v písomnej podobe. Teraz by som dal rád slovo komisie, pán Berend. Môžete reagovať v mene komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem aj Výskumnému centru parlamentu za štúdiu a prezentáciu, ďakujem pánovi Pocovi za jeho správu a ďakujem všetkým tým členom a poslancom, ktorí zareagovali v rámci diskusie ohľadne predmetnej témy. Ja si myslím, že to, čo sme tu počuli zo strany výskumného centra a tie zistenia v tejto správe sú vo veľkej miere koherentné s tým, čo my takisto sme zistili v rámci štúdie, ktorá bola realizovaná za komisiu v rámci prípravy hodnotenia RIFIT, pokiaľ ide legislatívu ohľadne pesticídov a viaceré členské štáty takisto dospeli k rovnakým záverom, takže to nie je prekvapujúce. Tie zistenia sú takisto spolu vypracované alebo v súľade s tým, čo povedali inšpektori, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a, pot- a bezpečnosť krmy v rámci auditov na úrovni členských štátov. Takže začnem s tými pozitívnymi zisteniami. Naradenie sa považuje za relevantné, pokiaľ ide o všetky tie potreby, o ktoré ide a všetky zúčastnené strany hovoria o tom, že to je jasná pridaná hodnota, pokiaľ ide o existenciu tejto správy. Prekvapilo ma to, čo povedalo výskumné centrum, že sa nepodarilo dosiahnuť všetky ciele, pretože to, čo je popísané v tejto správe, je trochu detálnejšie popísané. Tie pohľady zúčastnených stran nie sú vždy koherentné. Napríklad tá správa samotná hovorí, uvádza, že zúčastnené strany vo všetkých kategóriách sa zhodli na tom, že ciele v oblasti životného prostredia a zdravia boli splnené s výnimkou teda Eh, bio, s výnikom mimovládnych organizácií a biofarmárov. Takisto rovnaké zistenia zistila aj naša štúdia a pokiaľ ide o ďalšie ciele, interný vnútorný trh a konkurencieschopnosť farmárskeho sektora, pohľady zúčastnených stran sa takisto líšia, tak si ja si myslím, že ten obraz je komplexnejší ako to, že by sa povedalo, že ciele sa nesplnili. A takisto, ako viacerí poslanci spomenuli, glyfosát ja sa teším z toho vyjadrenia v rámci správy výskumného centra, že tu je, nie je žiadny dôkaz o tom, že by glyfosát bol škodlivý. Ja si myslím, že to treba takisto povedať. A pokiaľ ide o tie kritické pripomienky, ktoré tu boli spomenuté zo strany pána Poca, zo strany viacerých tieňových spravdacov a ostatných poslancov, tu komisia súhlasí s viacerými z nich, predovšetkým pokiaľ ide o, o tie omeškania, ktoré sa objavujú v členských štátoch v zmysle nedodržiavania lehôd, pokiaľ ide o vypracovávania hodnotiacich správ. My sa tomu venujeme a skutočne to je dôvod väčšiny tých problémov, ktoré tu boli spomenuté a ktoré z toho vlastne e, vyplývajú. Predovšetkým pokiaľ ide nadmerné využívanie článku 53, pokiaľ ide o tie urgentné výnimky, to je priamy dopad vlastne týchto omeškaní a nedodržiavania lehot, rovnako ako aj dôvod pre zlyhávanie v rámci toho systému uznávania, pretože členské štáty si vzájomne nedôverujú a opakujú tú prácu, namiesto toho, aby uznali prácu ostatných. Avšak naše správy, ako aj naše zistenia to potvrdzujú, že 90% týchto výnimiek vlastne sa týka výrokov, ktoré obahuj, obsahujú látky, ktoré sú schválené. To znamená, netýka sa to látok, ktoré by neboli vôbec schválené. To znamená, ak členské štáty vlastne evaluujú v rámci štandardných postupov, ak by to robili, tak by nemuseli uplatňovať ten článok 53 Pán Stas sa spýta veľmi špecificky, že čo robí komisia v tomto ohľade. My sme požiadali EFSU na to, aby vyhodnotila minulý rok, že či tieto výnimky, ktoré sú poskytované zo strany 8, 7 členských štátov, pokiaľ ide o neonikotinoidy, aby boli obmedzené, či to bolo opodstatnené alebo nie. A EFSA teraz završila túto prácu a my sledujeme ich správy. A čo môžem povedať ako predbežné hodnotenie je, že pokiaľ ide o určité rastliny, E, kombinácie pesticídov nemali iné alternatívy, ale pre iné e, tu boli alternatívy, to znamená, tieto výnimky by nemali, neboli mali pos- byť poskytnuté. Je tu ešte možnosť to dosledovať, budú tu rozhodnutia komisie a teraz preskúmávame tieto správy detaľnejšie a urobíme ďalšie opatrenia v tomto ohľade. Pán Stas sa takisto spýtal, že či my pracujeme na ďalších usmereniach, pokiaľ ide o možnosti výnimiek, pokiaľ ide o tie cut-off kritéria, to znamená to malé vystavenie sa týmto látkam a takisto aj potreba pre mal, ochrany malých rastlín. Áno, my robíme usmerňovacie dokumenty, pokiaľ ide o to, že čo je vlastne to minimálne vystavenie sa týmto látkam. A doposiaľ sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť koncenzus, ale táto práca prebieha a EFSA rozpracovala veľmi jasný protokol ohľadne toho, ako členské štáty majú preukázať to, že tu je pot, špecifická potreba v rámci článku 7 pre ochranu rastlín a nedá sa zabezpečiť inak. A my budeme mať tento protokol na to, aby sme riešili aj tieto otázky ohľadne neonikotinoidov. A ďalšie body tu boli takisto nastolené a my ich podporujeme to je tá e, lišiaca sa expertíza a kapacity medzi členskými štátmi. Vieme, že sú tu niektoré členské štáty na to, aby zabezpečili potrebnú expertízu, na to, aby rodili tieto hodnotenia, ale pokiaľ ide o schvaľovanie týchto aktívnych látok ako takých, to je kompenzované na úrovni peer review a zo strany revízie zo strany EFSA. A pokiaľ ide o, ten, o to fungovanie systému vzájomného preuznávania, to by takisto sa týkalo aj výrobkov pre ochranu rastlín, ale ako som už povedal, ešte nie sme v tej fáze, kde chceme byť. Viacerí hovorili o transparentnosti a jej nedostatku a poukázali na to, že tie návrhy zo strany komisie, pokiaľ ide o podmenenie predmetného nariadenia, pokiaľ ide o všeobecné predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, tu sa už riešia niektoré z týchto vecí, chcel by som to zopakovať. My vychádzame z toho, že tieto návrhy pomôžu na zvýšenie transparentnosti v rámci evalvačného procesu. Ja som zaznamenal návrh pána Poca, že máme sa zamyslieť aj nad tým, pokiaľ ide o fázu risk managementu, my samozrejme to zvážime a chcel by som povedať, že pokiaľ ide o tie komplikovanejšie látky ako neonikotinoidy a glyfosát, my sme vytvorili špecifické webové stránky, kde automaticky poukazujeme na tie diskusie v rámci stálych výborov, sú tam obsiahnuté naše vý, odporúčania a pozmeňujúce návrhy. Možno toto je model, ktorý by sme mohli riešiť aj v ostatných látkach. A my istotne, my toto berieme do úvahy. Takže viacerí rečníci hovorili aj o, o nedostatku údajov a vyjadrili sa kriticky aj pán Poc vo svojej správe. My sme presvedčení, že komisia dodržiava pravidlá v rámci nariadenia. Pani Rývazy takisto na to poukázala. Áno, sú tu možnosti na to, aby sa využívali tieto, dodat- tieto postupy ohľadne dodatočných informácií nie je to nejaký biankošek a vlastne sme v kontakte aj s ombudsmanom ohľadne toho, do akej miery to komisia uplatňuje. My si myslíme, že sme v súlade, pokiaľ ide o plnenie týchto podmienok a pravidel v rámci nariadenia. Takže na záver už iba toľko. My zdieľame tie dojmy, ktoré tu boli spomenuté, že nariadenie ako také je pravdepodobne veľmi dobré a viacerí vlastne povedali, a viacerí zúčastnené strany hovoria o tom, že to je najprísnejšie na celom svete, ale ako niektorí povedali, predsa len je tu priestor pre ďalšie zlepšenie práve v otázke apl- aplikácie a Tí hlavní aktéry v tomto ohľade sú teda členské štáty. My sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s parlamentom, tešíme sa na odporúčania aj z výboru PEST a my v každom prípade zapracujeme tieto odporúčania v rámci finalizácie našej vlastnej revízie e, týchto predpisov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz vraciam slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Pocovi. Ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa byť čo najstručnejší. Chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich príspevky a za spoluprácu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu aj v budúcnosti. Myslím si, že sme plne schopní eh, naplniť svoju úlohu v tomto prípade. Po tejto rozprave by som chcel objasniť niektoré veci, aby sme sa vyhli istým nedorozumeniam. V prvom rade ľutujem, že tu už nie je pani Miller. Už nikdy som nekritizovala, chcel by som to povedať naozaj jasne. Uh, že nikdy som nekritizoval samotné nariadenie. To nie je moja úloha. Nerobím to vo svojej správe, neurobil som to ani vo svojom vystúpení. Takže toto je možno nedorozumenie. Mohol by som možno citovať e, nariadenie najlepší nástroj na ochranu životného prostredia a zdravia a tak ďalej. Chcel by som iba zlepšiť tie časti implementačného procesu, ktoré to potrebujú Ehm, váženému kolegovi by som chcel povedať, že nebojte sa, e, nesnažím sa tu maľovať nejaký e, temný obraz ničoho. Jednoducho iba e, beriem do úvahy výskum, ktorý urobilo naše výskumné oddelenie. Ehm, je to veľmi jednoduché, môžem vám poslať odkazy na e, výsledky výskumu, aby som potvrdil a dokázal všetko, čo som povedal vo svojej správe. No a po tretie, myslím si, že e, tejto správe ide predovšetkým o zlepšenie implementácie. Toto je e, úloha výboru PEST, nie tejto správy my, nám ide naozaj iba o implementáciu, nie o samotné nariadenie. No a nakoniec e, musím povedať, že naozaj plne verím e, našim výskumným službám. E, domnievam sa, nie, preformulujem to. Zavtipkujem na to, čo povedal komisia o pochybnostiach. Nie vždy sú zainteresované strany príliš šťastné s implementáciou nejakej legislatívy a väčšinou napíšu, e, že sa implementuje dobre. E, takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. A týmto sme ukončili diskusiu o tejto veci. A termín na pozmeňujúcich návrhov je 12. jún 11.00. a potom hlasovanie podľa možnosti v júli e, vo výbore NV a potom bude hlasovanie na plenárnom zasadení. Teraz tu máme návrh nariadenie Európskeho parlamentu a rady o hodnotení zdravotníckých technológií a zmene smernice 2011-24. Najprv by som chcel odovzdať slovo spravodajkyni Soledad Cabezon Ruiz. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že táto iniciatíva je dobrá. Je to niečo, čo by malo posilniť Európu. Zdravie je jednou z hlavných hodnôt našich občanov a tento návrh eh, podporuje zdravie. A samozrejme veľmi dobre vieme aj o obavách, ktoré prinášajú takéto zmeny. Ale ide nám tu o zlepšenie ochrany zdravia občanov používaním zdravotníckých technológií. Žiada sa tu objektívnosť, dôvera, nezávislosť a to som sa snažila vyjadriť v rôznych pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predložila Európsky parlament v správe o prístupe k liečivám žiadal aj harmonizáciu zdravotníckých technológií a stále trváme na tom, že to bude dôležitý krok. Treba sa pozrieť na to, ako e, klinická hodnota zdravotníckých technológií sa dá posúdiť. Je takisto dôležité e, dať prioritu výskumu Návrh komisie sa zameriava predovšetkým na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, pretože momentálne je fragmentovaný, ale to nie je jediná eh, vec, ktorá je problematická. Myslím si, že tento návrh nám môže pomôcť naplniť eh, ciele, ktoré som tu uvedla a vrátanie zlepšenia vnútorného trhu. Hlavné zmeny sú zamerané na vedecké hodnotenie kvalitné vedecké hodnotenie, ktoré používa e, vedecké poznatky, najnovšie vedecké poznatky. A toto by mali urobiť nezávislí odborníci, ktorí e, pochádzajú z hodnotiacich inštitútov z jednotlivých členských krajín. Myslím si, že je to veľmi dôležité, ale potrebujeme postarať sa o to, aby použitá metodika bola transparentná, objektívna a že to budú nezávislí odborníci, ktorí budú robiť to hodnotenie, ktorí sa nenechajú ovplyvniť, ktorí budú používať flexibilné technológie, pretože potrebujeme hodnotenie, ktoré bude vychádzať pre všetkým z dôkazov. A prijať, by potom e, tento návrh e, mal o mnoho viac, než, je momentál, než sú momentálne dve tretiny. Potrebujeme tu demokratickú účasť všetkých členských štátov. Hovoríme tu o vedeckých, nepolitických kritériách, takže dve tretiny väčšiny, kde máme jeden hlas, e, pre členský štát. Otázkou je, či by to mali povinné alebo nie. Musíte mať takisto na pamäti, že tri e, fázy dobrovoľnej spolupráce zatiaľ ešte neviedli e, k úspešnému schváleniu legislatívy. Potrebujeme mať dôveru, e, kvalitný postup a potom by nebolo nutné e, robiť toto povinným, ale musíme sa postarať o to, aby mechanizmus sa dal e, vytvoriť a aby fungoval primerane. Týmito e, pozmeňujúcimi návrhmi členské štáty môžu využiť svoje špecifické charakteristiky, aby vykonali rôzne hodnotenia. Toto je niečo, čo naozaj zohľadňuje kompetencie členských štátov. Máme tu e, lekárske výrobky, rizikové e, prístroje, zdravotnícke prístroje. Toto je všetko zahrnuté správe. Takisto musíme e, zahrnúť do správy aj E, inovácie, významné inovácie, ktoré ovplyvňujú e, zdravie verejnosti a aj tie prístroje a technológie, ktoré vyplňajú medzery e, v oblasti zdravotníctva. Myslím si, že je naozaj dobré zahrnutie ich do tejto správy, do tohto návrhu. Toto je veľmi roztrieštený trh, o mnoho roztrieštenejší trh, než je trh s liečivami. A musíme urobiť všetko preto, aby sme mali viac dôkazov. Nemáme ich dosť. Už sme dosiahli istý pokrok, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto zariadení, ale musíme dosiahnuť pokrok aj v tom, aby sme zistili, či môžu prispieť zdravotnícke zariadenia v oblasti zdravia verejnosti. A to by pomohlo aj pri schvaľovaní e, zdravotníckých zariadení a technológií. Takže podľa mňa tieto zariadenia by mali byť zahrnuté do návrhu. Možno by sme mali začať tými e, s prístrojmi, e, ktoré zatiaľ sa nevyužívajú a ktoré by mohli mať veľký vplyv na zdravie verejnosti. Dobrovoľne by sme mohli pracovať v nových oblastiach, na nových postupoch. Nemali by sme investovať do zastaralých technológií. A sú tu aj ďalšie oblasti, v ktorých eh, by sme mohli prispieť k rozhodnutiam v klinickej oblasti. Eh, potrebujeme zlepšiť výskum a efektívnosť. Myslím si, že komisia by sa mala predovšetkým postarať o poskytnutie podpory a kontroly. Mali by sme e, požiadať komisiu, aby finančné prostriedky e, pochádzali e, z verejných prostriedkov, aby sme zabezpečili nezávislosť musíme mať vždy na pamäti primárne záujmy pacientov. Pokiaľ ide o subsidiaritu, myslím si, že tento text s pozmeňujúcimi návrhmi bude dodržiavať subsidiaritu, hlavne keď tu budeme mať objektívne eh, posúdenie a hodnotenie eh, z klinického hľadiska nemali by sme tu dovoliť nejaké ďalšie kritériá. Národné záujmy, ceny, to všetko je eh, dôležité, ale myslím si, že eh, máme pred sebou dobrý návrh a správa o prístupe k liečivám hovorila tiež o mnohých oblastiach, kde sme dosiahli pokrok, ale aj o oblastiach, e, kde potrebujeme ešte e, pracovať, ale dôležité je, aby sme spolupracovali a myslím si, že tento text je e, krokom správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. Sme tu naozaj veľmi časovo obmedzení, takže tieňoví spravodajcovia majú 3 minúty a potom ďalšie príspevky e, budú mať iba dve minúty. Takže dodržiavajte, prosím vás, e, vymedzený čas za EPP. Tu máme pani Pirk. A ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajku. Hovorím za pani Kosta. Musíme sa jej poďakovať za prácu, ktorú urobila za dobrú spoluprácu. Domnievam sa, že správa sa uberá správnym smerom, hoci teraz chcem poukázať niektoré aspekty. Tak ako spravodajka považujem za dôležité, aby e, parlament nespochybňoval záväzné prvky e, členské štáty by mali spolupracovať pri e, hodnotení a táto spolupráca musí byť záväzná. E, bola tu dobrovoľná spolupráca, ale myslím si, že naozaj je dobré, aby sme išli o ďalší krok e, dopredu. Mali by sme jasne povedať, čo je dovolené a čo nie. A je dôležité, aby sme mali naozaj spoločné klinické hodnotenie. Nemali by sme tu mať zdvojovanie práce a chápem, že členské štáty majú obavy o kvalitu e, týchto hodnotení. E, nemáme tu e, rovnaké pravidlá a nevieme ich pripraviť zo dňa na deň. Musíme tu mať istý manevrovací priestor, aby sme mali možnosti, to už povedala pani spravodajkyňa, ale myslím si, že by sme mohli zajsť ešte trošku ďalej. A okrem toho musíme tu mať e, možnosť prísť s ďalšími vedeckými e, dôkazmi. Musíme vychádzať z práce, ktorá sa už urobila v EUNETE a predsa len potrebujeme istú flexibilitu, e, pokiaľ ide o tie požadované dôkazy. Na jednej strane tu máme dôkaz, na druhej máme lekárske prostriedky a nesmieme stratiť nič zo zreteľa musíme spolupracovať. Táto spolupráca je naozaj dôležitá. Potrebujeme rámec pre spoluprácu. Je jasné, že tu spolupráca závisí aj od organizácie rôznych systémov v členských štátoch. Myslím si, že na začiatku u lekárskych eh, výrobkov by sme mali dobrovoľnú spoluprácu a členské štáty by sa mali rozhodnúť, či budú spolupracovať alebo nie a potom môžeme eh, predpísať povinnú spoluprácu. Eh, a teraz by som chcel povedať niečo vo vlastnom mene. Myslím si, že tá správa je dobrá, a predsa len mám túto pripomienku z návrhov, pozmeňujúcich návrhov vyplýva e, niečo aj o výmene elektronických spisov pacientov a to je dôležité pre e, lekárskú profesiu, ale čo práva pacientov? Ide o to, že e, pacient, občan by mal mať kontrolu nad tým, aké lekárske, aké zdravotnícke údaje sa budú vymieňať. No a pokiaľ ide o ďalšie liečiva, Viedla som diskusiu s profesorom Ojam Orkanom a povedal, že liečiva sú 5 raz drahšie a že e, farmaceutický priemysel musí niečo urobiť a treba sa pozrieť na to, aká bude cena liekov. Toto sú veci, ktoré sú dôležité a ku ktorým predložím pozmeňujúce návrhy. E, predsa ide o to, či pacient bude žiť alebo zomrie. A mohla by som tu viesť naozaj veľmi veľa príkladov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som požiadať rečníkov, aby sa naozaj držali e, vydeleného časa. Teraz pán Piecha. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkynia, za to, že ste pripravili túto správu. E, viem, že táto téma je e, najvyššou prioritou. Je tu veľa stanovísk, aj keď ide o úlohu Európskej únie, ale Máme tu e, rozmanité e, názory, návrh je dosť kontroverzný a teraz ešte viac, keď e, parlament pripravuje svoju vlastnú správu a prináša posmejúce návrhy. Myslím si, že by sme mali podporiť spoluprácu s spoločnými princípmi a testami, keď ide o klinické testy. Ale toto nariadenie nie je o právach a povinnostiach členských štátov a nehovorí sa tu o poskytovaní eh, zdravotníckých eh, služieb. To je v kompetencii členských štátov. Keď komisia uverejnila svoju správu, tak sme počuli iba o pozitívnych výsledkoch, viac transparentnosti, väčšia úloha pre organizácie zastupujúce pacientov, ale ako e, europoslanec e, by e, som chcel podporiť tieto pozitívne pripomienky, ale sú tu aj isté pochybnosti. Prvým problémom je článok 5, ktorý hovorí o zahrnutí rizikových zdravotníckých zariadení do rozsahu pôsobnosti. Hodnotenie e, týchto prístrojov e, je úplne iné, než je hodnotenie medicínskych produktov, ale lekárske prístroje sa e, väčšinou používajú spolu s inými e, prostriedkami sú súčasťou celého reťazca e, lekárskych výrobkov a prístrojov. Takže mám svoje e, pochybnosti, pokiaľ ide o zahrnutie lekárskych prístrojov. A niektoré prístroje si vyžadujú aj zvláštne vyškolenie ľudí, ktorí budú používať tieto nástroje. A to sa nespomína správe. Musíme mať na pamäti, že zdravotnícke postupy nie sú normalizované v Európskej únii a líšia sa v jednotlivých členských štátoch. Takisto by som vás chcel upozorniť na to, že máme isté obmedzenia, e, ktoré sa objavili v pozmejúcom návrhu 56. E, tam sa hovorí, že e, znižujeme a obmedzujeme zloženie panelu, e, ktorý má hodnotiť e, tieto e, prístroje Zariadenie. Máme, musíme predsa myslieť aj na tých, ktorí to vyvíjajú. Farmaceutický priemysel je dôležitý, takisto aj priemysel, ktorý vyrába zdravotnícke prístroje. Nesmieme na nich zabúdať. Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli náš cieľ. Ak budeme harmonizovať príliš veľa, najmä pokiaľ ide o hodnotenie HDA a zdravotnícke prístroje. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme nevytvorili viac bariér než stimulov. A prídeme s príslušnými pozmeňujúcimi návrhmi a týmto vám ďakujem veľmi pekne. Is... Ďalšia rečníčka pani Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani e, spravodajkyni. Je to zaujímavá téma, na ktorej je dôležité pracovať ďalej. ALDE vo všeobecnosti podporuje návrh, aby sme tu už v budúcnosti mali len jeden postup, nie 28 e, či 27, v zásade ich je viac. Keď e, v jednotlivých členských štátoch ich je viac, odbúrame tým určité prekážky a je to komplexná téma, kde je problém hlavne v detailoch. Tí, ktorí sa tým zaoberajú, vedia to. V členských štátoch vládne veľká e, skepsa, napríklad Nemecko sa ohradzuje v súvislosti so subsidiaritou, takže rozmýšľame nad tým, ako dosiahnuť zlepšenie pre pacientov v Európe. E, vládne tu aj neistota, pokiaľ ide e, o ten e, nový postup, ktorý má vzniknúť. Komisia navrhuje mnoho novej sekundárnej legislatívy. Dôležité je nielen vedieť, ako má vyzerať proces, ale aj poznať úplné detaily. Spravodajkynia tu navrhuje dobré opatrenia Uvidíme, ako sa k tomu postavíme, ale určite je to správny smer. A mm, tá skepsa, ktorú som spomínala na rade, je dosť veľká, takže preto nie je dobré robiť predpisy pre členské štáty, pokiaľ ide o ich rozpočet pre zdravotníctvo. Takto sa nedostaneme vpred. Pani spravodajkyňa navrhuje rozšírenie pôsobnosti ja to považujem za problematické, podobne ako pani Grosted. Um, ehm, lekárske produkty sú oveľa komplexnejšie a je ťažké hodnotiť napríklad efektivitu. Mnohé závisia aj od školenia personálu, od toho, či sú dobrí chirurgovia, ako sú zaškolené e, sestry. Takže e, Dôležité je aj, že väčšina členských e, štátov e, takéto postupy, takéto hodnotenia zatiaľ nemajú povinné e, povinné pre zdravotné technológie. Takže dobrovoľnosť je určite lepším prístupom. Máme tu veľa nových požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou Takže e, začníme tu a e, pokračujeme teda ďalej od tohto bodu. A mm, dohadovať sa navzájom, to je dobré, dobré aj pre pacientov. Do akej miery má byť implementácia povinná, to bude zavisieť od toho, aké kompetencie presne mm, budú mať členské štáty a dôležité, aby sme tu celkovo pre Európu docielili zlepšenie. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Nasleduje teraz pani Rivazi. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela pripomenúť kolegom, že tento text nie je nejaký revolučný. Chcem zablahoželať pani Cabezon Ruiz za revolúciu v tejto správe, pretože vidíme tie závery. Sú tu viaceré formy spolupráce v rámci Európskej únie. Nehovoríme teraz o autorizácii, hovorím o evalvácii pridanej hodnoty týchto liečiv alebo zariadení zdravotníckých. Takže autorizácia na jednej strane, agentúra pre liečiva a druhá, druhá otázka je hodnota pridaná týchto liek. mne tu ide predovšetkým o to, ako sa to aplikuje. A je veľmi dôležité, aby sme poukázali na tieto zdravotnícke zariadenia, pretože nehovoríme o autorizácii, ale to sa robí inde. Ale hovoríme o tej pridanej hodnote. To znamená, treba mať tieto vedecké hodnotenia a tieto vedecké hodnotenia, to sú porovnávania e, nových liečiv vo vzťahu k tomu, čo už máme k dispozícii. A chcela by som vám povedať, že v súčasnej chvíli máme veľmi málo údajov. A to znamená, ak tento text je dobrý, tak jednoducho to pritlačí e, producentov liečiv, aby robili komparatívne hodnoty, aby sme vedeli, aká je pridaná hodnota. Urobila to agentúra, organizácia vo Francúzsku alebo aj v Nemecku. A takýmto spôsobom ide o harmonizáciu tohto celého postupu. To bude tá pridaná hodnota o evaluácii e, vedeckej, aby sme mohli robiť porovnania. Takže aký je plán práce? Bude sa to týkať všetkých liečiv, všetkých, lieči, všetkých nástrojov medicínskych? Nie, ja si myslím, že treba sa sústrediť na nové liečiva, ktoré súvisia s inováciou a viete, že pokiaľ ide o rakovinu, sú tu inovatívne liečiva. Bolo by dobre, aby sme mali tieto štúdie aj na európskej úrovni. Samozrejme, všetko sa nedá urobiť, hoci ostatní si myslia iné. Ak nebudeme mať nezávislosť expertov a títo e, experti nemôžu byť financovaní zo strany farmaceutických firiem, to nie je dobre, preto vedecké hodnotenie. A takisto transparentnosť e, tejto práce. To je predsa DNA našej e, podstaty, tá nezávislosť a vedecké hodnotenia, ktoré sú vynikajúce, aby sme vedeli, aká je teda tá pridaná hodnota, pokiaľ ide o liečiva a medicínske zariadenia. Ak pôjdeme týmto smerom, tak samozrejme ja sa chcem poďakovať spravodajkyni, ktorá urobila veľa práce v tomto ohľade. Thank you very much. The next speaker is Ms. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Na úvod mi dovolte povedať, že keď o budúce zasadnutie, mohli by sme si povedať, že by sme znižovali našu ekologickú stopu a zachovávali zdravie. Mali by sme niečo urobiť s klimatizáciou a jej používaním v týchto miestnostiach. Verím, že to mnohí z nás oceníme, ale to len na okraj. A teraz k samotnej téme. Vážení kolegovia, ako som už uviedla, pri niekoľkých príležitostiach osobne Európskou komisiou predložený návrh týkajúce zavedenia celoeurópskeho HTA považujem správnym, za návrhy si správnym smerom. Vychádza z našich požiadaviek z uznesenia z minulého roka, pokiaľ ide o e, prístup k liečivám v EÚ. Priznajme si, len registrácia zdravotného prostriedku či liečiva na základe posúdenia jeho účinnosti a bezpečnosti nezaručuje, že nová liečba je krokom vpred. Ako uviedla Svetová zdravotnícká organizácia na svojom 67. zdravotníckom zhromaždení, v maji 2014 aj e, HTA by mali byť správne e, využívané. Spôsob, ako e, tu postupujeme v členských štátoch, vedie často k úplne odlišným rozhodnutiam v súvislosti s tými istými produktami, čo je zmetočné pre pacientov tieto rozhodnutia tiež nie sú transparentné a sú dielom veľmi úzkej skupiny ľudí. Preto z môjho pohľadu je najdôležitejšie, aby tu ostala povinná účasť všetkých členských štátov na spoločnom HTA tiež silné riadenie. Kombinovanie zdrojov a spolupráce tu znamená, že kvalita hodnotenia sa zvýši a posúdenie bude pre všetky členské štáty nákladovo efektívnejšie. Jednoducho e, sa vyhneme zdvojeniu práce. Tento návrh pomôže významne malým členským štátom, ako je ten môj, ktoré nemajú dostatočné zdroje a odborníky na prevádzanie dostatočne kvalitných vlastných hodnotení. Vítam aj správu pani spravodajkyne. Presne pred rokom sme spolupracovali na správe o prístupe k liečivám v EÚ. Páčia sa mi jej úpravy v oblasti lepších klinických dôkazov ako základ pre učenie účinnosti a terapeutických prínosov liečiv liečiv. Osobne sa chcem ešte e, zaoberať väčším zapojením pacientov do celého riadenia a e, sústrediť sa na orfan liečiva, ktorým sa dlhodobo venujem v prípade zriedkavých chorôb a potom ďalších postupov v prípade už vydaného HTA. A tu sa e, opierame na jednoinstančné rozhodnutia bez možnosti nápravy. Tu vidím priestor pre zlepšenia vo všeobecnej rovine som však e, sklamaná tým, e, že napokon komisia neuvažuje nad obligatórnym procesom finančnej národnosti a hodnotnosti týchto prostriedkov. To je chyba. Na tom sa v budúcich 10 ročiach e, zmení pomerne málo. Dúfam, že e, sa neoslabí tento e, predložený návrh a teším sa na ďalšiu spoluprácu na záverečnom texte. Tá bude určite zložitá, musíme presviečať všetky zainteresované subjekty a bola by som rada, keby sme pochopili, o čo vlastne v pôvodnom návrhu išlo. Ďakujem pekne. Plne s vami Súhlasím aj pokiaľ ide o ekologickejší prístup. Možno by sme mali, ako pán Demesmaker to už urobil, e, opustiť aj plastové fľaše a nosiť si svoje vlastné. Nasleduje pán Pedičíny. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj komisii za návrh, ktorý sme dostali, aj pani spravodajkyni za prácu, ktorú doteraz e, vyvinula, je veľmi dobrá. Pani spravodajkyňa sa zasadzuje za e, nezávislosť, hodnotení súhlasíme s ňou a dobrovoľná spolupráca, ktorá sa doteraz v Európskej únii využívala medzi členskými štátmi v tejto oblasti, bola veľmi e, významná, aby sme sa dostali do tohto bodu, avšak e, teraz nadišiel ten správny čas na formalizáciu tohto rámca a aby sme prešli k povinnosti aj keď hovoríme o možnom rozšírení eh, na eh, medical devices. A potom eh, kolegovia, ktorí hovoria, že je tu prílišná harmonizácia Musím povedať e, na obhajobu, že to sú veľmi dôležité veci. Musíme uh, ich všetci obhajovať. Tí kolegovia, ktorí naozaj pochopili, o čom hovoríme, sú kolegyňa Rivazie a kolegyňa Konečná. Tu totiž nejde o povolenie Takže navrhujem kolegom za EKR a EPP e a ALDE, aby e, trošičku e, hlbšie sa zaoberali touto témou a potom, ak chcú byť proti, aby našli lepšie argumenty. Podľa nás tu treba vyriešiť dve veci. Na jednej strane racionalizovať zdroje a vyhnúť sa zbytočnému plitvaniu Potrebujeme na to štihne, štihlejšie e, postupy, ktoré by priniesli prínosy aj e, pacientom. V Taliansku tu máme veľmi dobré výsledky. Mnohé regióny už majú vytvorený e, presný postup ako Benacko, Toskánsko, Lácio, aj Apulia. Vyžadovalo sa tu, vyžadovala sa tu národná koordinácia v určitom bode, ak by sme to aplikovali na európsku škálu. Ehm, dá sa to veľmi dobre kopírovať, takže od Talianska sa dá toho veľa odkopírovať v tejto oblasti na e, e, základe jeho skúsenosti postupovania v prípade HTA. Nebolo to adekvátne, e, myslím, vložené do textu, na tom budeme pracovať a dúfajme, že sa nám podarí čo najrychlejšie ukončiť našu prácu na tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Posledným tieňovým spravodajcom je pani Mela. Madame Mela? She is not in the room. Then we go to the uh, member nie je v miestnosti. lebo sa teraz, slovo teraz dostanú členovia výboru. Pani Zomer na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vyjadrím sa v mene Petra Lízho, ktorý tu dnes nemôže byť, lebo je na zasadnutí skupiny v Mníchove. Takže predstavte si, že ja som on. A citujem. Podporujem návrh komisie Pán Jar považuje eh, hlavne časť o silnejšom dialogu medzi EMA a organizáciami HTA tým e, sa investície budú môcť sústredovať na oblasti, ktoré e, pre pacienta budú prinašať naozaj terapeutický pokrok. Peter Lize však to tu vidí aj určité problémy. Na prvé stav e, v oblasti terapii v členských štátoch je z časti veľmi odlišný. Treba sa zabrániť, aby sa len jedna porovnávacia terapia teda takto spracovávala. Na začiatku procesu tu musí byť možnosť vyššie terapeutické e, štandardy určitých krajín e, zapojiť. Takže e, musí to byť možný aj opt-out. Ak sa nám politicky nepodarí posilniť opt-out, treba spomenúť aj, že toto by mala byť naozaj posledná možnosť Treba eh, takisto aj špecifikovať spôsob rozhodovania. Kvalifikovaná väčšina sa väčšinou navrhuje na európskej úrovni, obzvlášť eh, ak je eh, teda veľký odpor, nemalo by sa postupovať cestou jednoduchej väčšiny, ale kvalifikovanej väčšiny, teda väčšiny členských štátov a väčšiny obyvateľov EÚ ako na rade. Podľa návrhu komisie je možné rozhodnutie z koordinačnej e, skupiny e, zamietnúť alebo modifikovať. E, zdá sa nám, že toto je neprimerané. Mali by sme byť v ústretí členským štátom a rozhodnutie, ktoré jednomyselne alebo kvalifikovanou väčšinou prijali od organizácie HTA, by sa malo spochybniť zo strany komisie iba v prípade závažných pochybení a v prípade zainteresovania lekárskych produktov by sme mali e, postupovať veľmi opatrne. Ani návrh komisie, ani návrh pani spravodajk nie sú, nie, nie sú tu najlepším riešením. E, komisia hovorí o e, kontrolnom postupe, ale tu ide o bezpečnostné otázky. Produkty, ktoré sa z bezpečnostných otázok majú hodnotiť, nie sú tými najhodnejšími na HTA Takže mali by sme sa e, e, vyhnúť aj roztriešteniu, ako v prípade liečiv. Takže e, treba uvažovať nad európskym postupom HTA. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda. Právo na zdravie a najlepšie lekárske ošetrenie je právo, ktoré musí EU zabezpečiť všetkým občanom, takže ja e, pozitívne vnímam tento návrh e, a návrhy aj pani spravodajkyne Soledad, návrhy, ktoré ktorí sme vyjadrili náš súhlas v správe z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o lepší prístup k liečivám. Cieľom by nemalo byť iba zlepšovať trh a e, odstraňovať roztrieštenosť na ňom, ale mali by sme sa snažiť zvyšovať kvalitu inovácií a zdravotníckých e, technológií. Mali by sme zlepšovať klinický e, výskum a e, sprístupňovať nové technológie pacientom. Dôležité je vytvoriť mechanizmus stabilnej kooperácie, e, kde by bolo pre členské štáty povinné spolupracovať. Potrebujeme tu mať aj hodnotenie vysokokvalitného projektu, ktorý bol nezávislý, objektívny a transparentný. E, komisia by sa mohla zasadiť za korektné fungovanie celého procesu. E, financovanie musí byť verejné a nezávislé, ako to zdôraznila kolegyňa Soledad, keďže sektor liečiv je veľmi citlivý. Treba e, vytvoriť aj dodatočné zábezpeky, aj z organizačného pohľadu celého systému a zabrániť vzniku medzier, ktoré by sa dali zneužívať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, slovo má komisia pani Ampelas. Ďakujem pekne. Ďakujeme spravodajkyni pani Kapitán Ruiz za správu, ktorú urobila na základe návrhu komisie. I bolo veľmi zaujímavé môcť si vypočuť túto diskusiu. Ďakujem aj za všeobecnú podporu, tak pokiaľ ide o pokračovanie v rámci európskej spolupráce v oblasti tohto, tejto témy a pokiaľ ide o túto, tento návrh. E, tento návrh reaguje na ten apel zo strany Európskeho parlamentu. Chcela by som pripomenúť, že nezačíname od nuly, máme už 20-ročnú spoluprácu v tejto oblasti a preto máme pocit, že, že ide o dobrú chvíľu, aby sme naše záväzky v tejto oblasti zintenzívnili a preto sme aj predložili tento návrh. Zdieľame názor spravodajkyne, že tento návrh sa týka hlavne zvyšovania vedeckej úrovne dôkazov naprieč Európskou úniou. Chcela by som sa vyjadriť predovšetkým, pokiaľ ide o konkrétne body, ktoré boli spomenuté v rámci rozpravy a začala by som teda s tou mierou záberu, pretože sú tu otázky, ktoré poukazujú na to, že sa tu líšia názory. Chcela by som vysvetliť, že z pohľadu komisie sme sa usilovali o to, aby sme sa sústredili na tie výrobky, kde sme mali pocit, že je najväčšia pridaná hodnota v oblasti spolupráce, kde sú aspekty cezhraničnej spolupráce, kde sme hľadali ten záber eh, určitou právnou bezpečnosťou. To znamená, eh, a v oblasti medicínskych nástrojov sme chceli sa sústrediť hlavne na tie nástroje, ktoré súvisia s vyššou rizikovosťou. My sme zadefinovali tento záber veľmi pozorne. Vypočuli sme si názory zúčastnených strán, aj priemysel sa k tomu vyjadril. Myslíme si, že tento návrh je vyvážený a chcela by som vás uistiť, že pokiaľ ide o E, jednotlivé e, odvetvia na trhu. My sme brali do úvahy tieto otázky súvisiace s e, medicínskymi zariadeniami, preto ten záber je limitovanejší a nechceme zasahovať do nariadenia ohľadne medicínskych výrobkov, pokiaľ ide o časové naplánovanie. Takisto by som chcela pár slov povedať k téme a k otázkám záväzných prvkov tohto návrhu pretože to je dôležitý bod, ktorý sme tu počuli aj v rámci diskusie. Chcela by som vám pripomenúť, že aký je ten hlavný účel nášho návrhu. Súvisí to s tým, že sa snažíme zoskupiť najlepších expertov, aby vykonávali spoločnú prácu a našim cieľom je, aby táto práca bola potom na národnej úrovni využívaná, aby sme neopakovali, neduplikovali to, čo už je na národnej úrovni. Čo je dôležité v tomto kontexte, je objasniť aj to, že čo my pod touto správou o toho hodnotenia medicínskeho si predstavujeme. My si pod tým predstavujeme taký všeobecný charakter. Nedostávame správu, ktorá bude hovoriť, že tá, ten nástroj medicínsky je lepší ako ostatný. Skôr potrebujeme taký inkluzívny pohľad vedecký čo do povahy a chcela by som eh, spomenúť, eh, reagovať na tie obavy pána Líze, pokiaľ ide o tie porovnávania. Myslím, že by sme sa mohli pozrieť na ostatné prvky v rámci tejto správy. To je takisto niečo, s čím počítame. A na druhej strane zasa máme viaceré možnosti, pokiaľ ide o členské štáty, keď už zapracujú túto spoločnú prácu do národných systémov, aby hodnotili tie neklinické prvky, aby vyvodili aj závery tohto celkového hodnotenia, na to, aby sa urobili v týchto správach finálnych e, určité zapracovania a bolo tu všeobecné porozumenie, že nezasahujeme teda do vnútroštátnych kompetencií, pokiaľ ide o medicínsku zdravotnivosť a pokiaľ ide o preplácanie a cenotvorbu. A teraz by som sa vrátila k úlohe Európskej komisie, pretože tu odzneli otázky v tomto kontexte a objasním teda to, že podľa toho návrhu, čo my očakávame od návrhu, je, aby členské štáty boli kľúčové v vykonovaní e, technickej práce. Najlepší experti by mali robiť tú technickú prácu. Komisia by skôr mala takú úlohu verifikačnú, aby sa procesné kroky skontrolovali, či sa splnili a takisto treba aj zverejňovať e, tieto správy, hneď ako sa to teda zrealizuje. A tým sa dostávam k otázke vyváženosti medzi hlavnými e, predpismi a delegovanými a implementovanými aktami a ako je do toho zaangažovaná skupina členských štátov. Snažili sme sa stanoviť tie hlavné prvky v rámci toho návrhu a to potom doplníme tú legislatívu o implementačné a, legisla- a vykonávacie akty. Je veľmi dôležité, aby sme mali správnu expertízu, keď elaborujeme túto sekundárnu legislatívu a preto chceme nadviazať na prácu, ktorá momentálne prebieha v rámci spoločného kroku UNETA, aby sme mali najlepších expertov a expertízu zo strany národných kompetentných úradov. Chcela by som vás uistiť o tom, že nezávislosť, transparentnosť, kvalita a Zaangažovanosť e, zúčastnených strán sú kľúčové princípy aj pre Európsku komisiu a dúfame, že to je reflektované aj v tom návrhu. A s veľkým záujmom si preštudujeme tie návrhy z vašej strany, pokiaľ ide o hlasovanie. Berieme na vedomie, že tu boli nejaké návrhy v zmysle navýšenia Prahov pre hlasovanie v rámci koordinačnej skupiny Myslím si, že z nášho uhla pohľadu by sme sa snažili ísť toho konsenzu vo väčšine prípadov a to je trochu prepojené s tým, čo som aj povedala, pokiaľ ide o povahu a záber tejto správy, pretože ide o veľmi inkluzívnu správu. My sa snažíme dosiahnuť koncenzus v rámci tejto správy alebo ohľadne tejto správy v rámci koordinačnej skupiny. Kto teda bude vykonávať tú prácu? Myslím si, že v tejto perspektíve je dôležité zasadiť tú kooperáciu do právneho rámca, aby sme mali zodpovednosť a, a ústretovosť, no, to je potrebné. My sme išli cestou riešenia, kde kompetentné národné orgány budú vlastne súčasťou tejto koordinačnej skupiny a takto budeme mať tých najlepších expertov v dispozícii, aby vykonávali tú skutočnú technickú prácu. A myslím, že toto sme vyjadrili aj v návrhu v tomto ohľade a myslím, že to nám pomôže, aj dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť, predovšetkým pokiaľ ide o optimálne pohľady na zdroje a tie najlepšie postupy. Dúfam, že som sa vyjadrila k väčšine otázok. Ďakujem. Ďakujeme pekne a posledný dostane slovo pani spravodajkynia. Pani Kabeton Ruiz, poprosím vás, reagujte veľmi stručne Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom aj komisii za tento konštruktívny tón. Myslím, že nám to umožní, aby sme sa dostali k dohode, vychádzajúc zo základu, že vnímame to ako dobrý východisko. Takže chcela by som už iba povedať, že to, netreba stratiť zo zretela ten horizont, že tu ide o vedeckú kvalitu a nesmieme stratiť tú dôveru. Myslím si, že priemysel môže takto iba získať. Ide o skutočný certifikát na to, aby sme mali pridanú hodnotu na európskej úrovni a zároveň nám to umožní aj zlepšený prístup pacientov k týmto technológiám, aby to je tá jasná pridaná hodnota. Myslím si, že zohľadníme tento kľúčový bod, tie postupy vedecké, efektívne a transparentné, tak takýmto spôsobom dospieme k dohode a všetci budeme mať z toho úžitok. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. A týmto sa dostávame k záveru tejto témy, pokiaľ ide o lehotu 13. júna, pozmeňujúce návrhy o 11. a budeme hlasovať vo výbore ENVY 13. septembra v Štrasburgu a hlasovať na pléne budeme 1. októbra, aspoň tak sa to naplánovalo. Ďakujem pekne za vašu účasť na tomto bode a ďakujem za vyjadrenie zo strany komis. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Ide o zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne paliva v Európskej únii. Čas konať. Takže teraz by som dal slovo pani spravodajkyni, pani Skaldemóze, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo. Budem skutočne veľmi stručná, pretože čas plinie veľmi rýchlo. Tu vo výbore Envy sme mali stanovisko, e, pokiaľ ide pre výbor pre dopravu, je veľmi dôležité zdôrazniť, že niečo sa musí už konečne udiať v rámci Európskej únie. Sme sa dohodli, že budeme mať nízkouhlíkové hospodárstvo a v rámci Parížskej dohody sme zaviazali Európu k tomu, aby sa znižovali emisie skleníkových plynov o 20 do roku 2020 a o 40 do roku 2030. A na to, aby sa nám to podarilo dosiahnuť, je dôležité to, aby sme urobili všetko preto, aby sme našli alternatívne, alternatívne palivá, ktoré sa budú využívať a na toto potrebujeme potrebné fungujúce infraštruktúry. A o tom tu teraz hovoríme. Chcela by som teda zdôrazniť, že ja vítam tento akčný plán, pokiaľ ide o alternatívne palivá, pretože je to kľúčová podmienka na to, aby sme mali dostatočné infraštruktúry v Európe. Čo potrebujeme? Potrebujeme ambiciózne, ambiciózne štrukturovanie národných plánov a to sa nedeje, sú tu veľké rozdiely, ale predovšetkým tu ide o zodpovednosť za členské štáty. Členské štáty musia začať konať, oni musia e, implementovať tie ciele, ktoré sme my stanovili. A povedzme si to na rovinu je tu alarmujúci rozdiel medzi tým, ako to robia jednotlivé členské štáty. Nie každý si plní tie záväzky a toto bude kľúčové, ak chceme dosiahnuť naše ciele. My potrebujeme koordinovaný prístup. Čo je však zaujímavé, je, že keď hovoríme o alternatívnych pravidlách, svet je pripravený, priemysel je pripravený, pokiaľ ide o technické riešenia, ale čaká sa tu na to, aby bola príležitosť začať. Takže to všetko závisí od členských štátov, aby vytvorili potrebné infraštruktúry na to, aby tu podniky mohli mať osoch z toho a chceme mať nízkouhlíkové hospodárstvo, keď chceme dosiahnuť tieto ciele. Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme alternatívne paliva, ktoré máme k dispozícii. Takže čo robím vo svojom návrhu stanoviska za výbor pre dopravu, je, že poukazujem na to, že musíme tie kroky začať robiť hneď teraz a veľmi rýchlo a preto apelujem na členské štáty, aby začali a implementovali infraštruktúru pre alternatívne palivá a to znamená aj to, že musíme mať veľmi rýchle, ultrarýchle e, nabíjače, pokiaľ ide o sieť TNT. Naše členské štáty nerobia v tejto oblasti dosť. Treba zdôrazniť v našom stanovisku to, že musia urobiť konkrétne kroky a urobíme to tak, aby mohli sa pustiť do toho aj spotrebitelia a podniky. Všetci sa do toho musia pustiť, to znamená, netreba k tomu hovoriť viac. Je to veľmi jasné, že treba začať konať čo najskôr a členské štáty musia teda začať konať. Oni slúbili, že to urobia, ale teraz už konečne musia pretaviť slova do skutkov. My v našom výbore sa sústredíme na to, aby sme zabezpečili to, že budeme postupovať tak, aby sme zobrali do úvahy aj environmentálne a klimatologické aspekty, ale je tu aj veľký potenciál pre priemysel v členských štátoch, to zdôrazňujem, takže dúfam, že môžete podporiť toto stanovisko. Ja sama predložím pár pozmeňujúcich návrhov, nemôžem tam zapracovať všetko, ale už sa teším na vaše príspevky a dúfam, že sa dohodneme na tom, že môžeme byť ambiciózni a že členské štáty začnú na svojej práci a treba na nich vyvinúť určitý tlak, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Ďakujem pekne a za tieňových spravodajcov každý má 3 minúty a potom už ďalší budú mať iba 2 minúty, takže prvý je namiesto pána Gřiba tu máme pani Zomer, nech sa páči, vy ho zastúpite v mene EPP. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctení kolegy, kolegovia a kolegyne, zastupujem pána Gžiba, ktorý mi dal tento text dispozícii v angličtine a nie po polsky. Tlmočníci tento text nedostali. Vážený predseda, vážení kolegovia, Európsky parlament prijal smernicu o využívaní alternatívnych palív a zavádzania infraštruktúr ešte v roku 2014 a my vieme, že tu čelíme štruktúrálnym problémom, pokiaľ ide o implementáciu. Sú tu viaceré výzvy. Tá najväčšia je nedostatok dostatočných e, nabíjacích infraštruktúr pre elektrické vozidlá, ale táto smernica sa nesústredí iba na nabíjacie infraštruktúry, ale aj na ďalšie alternatívne paliva. Tie paliva, hlavne prírodný plyn, ktoré sú potrebné na zníženie zneužívania, pokiaľ ide o nákladnú dopravu, kde nie je žiadne elektrické e, riešenie alternatívne, ale máme tu takisto aj LNG e, infra, alternatívy. Infraštruktúrne alternatívne palivá by mali mať financie zo strany európskej a národnej a preto je dôležité, aby sa to odzrkadlilo v budúcom viacročnom finančnom rámci, ale takisto aj pokiaľ ide o udržateľné financovanie a priority pre európske finančné inštitúcie. Musíme hľadať synergie v rámci európskeho AKI. Výbor ENVY sa teraz sústredí na smernicu čistých vozidiel stanovisku pána Gšiba, ktorý je spravodajca tej tejto téme pokazuje na to, že obe smernice musia ísť ruka v ruke, aby európske politiky boli koherentné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. A ďalším rečníkom za EKR je pán Demesmaker. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže najprv by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni, pani Šaldemoze za túto návrh tejto správy vy a aj Európska komisia uvádzate, že viaceré členské štáty musia sa viac snažiť, pokiaľ ide o dosiahnutie mobility, ktorá by bola bez emisí a v tomto ohľade samozrejme môžem s vami iba súhlasiť. Avšak to prestavenie sa na tieto elektrické infraštruktúry je potrebné, aby sme dosiahli klimatické ciele a kolegovia aj na to, aby sme obstáli v rámci medzinárodnej konkurencie. Ak my ako Európska únia chceme aj naďalej zohrávať z celosvetového hľadiska našu úlohu v oblasti automobilového priemyslu, tak ten dopyt po takýchto elektrických autách bude iba rásť a my musíme jednoducho s našou technológiou držať tempo. A Spravodajkyňa povedala, že nabíjanie sa môže diať napríklad, alebo zvyčajne sa deje doma alebo v práci a preto potrebujeme mať takéto nabíjacie zariadenia v rámci tej siete TNT, ale takisto potrebujeme aj súkromné dobíjacie stanice. Čo potrebujeme? Potrebujeme vozidlá, ktoré nebudú produkovať e, emisie v rámci celého životného cykla, tak to treba postupovať a takýmto spôsobom potom môžeme podporovať aj to nabíjanie, infraštruktúru nabíjaciu pre tieto vozidlá. Chcel by som sa venovať ešte téme energetickej neutrality, predtým než teda sa absolútne prestavíme na bezemisné vozidla, predtým než to vôbec bude teda možné, myslím, že to ešte potrvá, a preto musíme hovoriť aj o takých medziriešeniach. Máme tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Riešenia, ktoré kde musí byť ešte vytvorený rámec. Sú tu samozrejme odlišné riešenia, Napríklad u mňa doma vo Flámsku, to je oblasť, kde máme viac miest, istotne to je odlišné od Škótska alebo iných krajín, kde sú veľké vidiecké plochy. A na záver sa zamýšľam aj nad tým, že ako to teda celé vyzerá. Máme tu napríklad záväzné e, predajné ciele, pokiaľ ide o takéto nízkoemisné vozidla. Myslím, že politici majú predovšetkým úlohu, E, čo možno najlepšie posilniť trh pre tieto vozidlá a to aj tým spôsobom, že sa vytvorí patričná infraštruktúra, ale treba povedať, že ponuka a dopyt to sa musí e, navzájom vyriešiť same, ale ide mi o to, aby sme produktívne spolupracovali. Ďakujem pekne. Ne... Na teraz zostane slovo pán Škrlec. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pozrieme sa do minulosti. Rok 2013. Keď sa rokovalo o tejto smernici, pokiaľ ide o infraštruktúru pre alternatívne vozidlá, išlo tu o záväzné ciele pre členské štáty, a tieto mali platiť od roku 2020, ale potom tu došlo k rokovaniam zádov a našiel sa kompromis, ako vždy. A teraz sa to odročilo na rok 2025. S týmto kompromisom môžeme do istej miery súhlasiť, ale ten druhý kompromis, ten sa ukázal byť veľmi zlým, že tieto ciele nemajú byť záväzné. K čomu to teda povedie? Komisia už vo svojej správe uviedla, že lehoty pre národné strategické rámce, to znamená tie jasné predpisy, pokiaľ ide o vybudovanie týchto infraštruktúr, že to v podstate sa týkalo roku 2016, keď sa to ukotvilo. A potom o rok neskôr, na to 2017, sme zistili hrozné výsledky, pretože viaceré štáty vôbec nemajú národné strategické rámce, ktoré by boli zaslali, dva teda neposlali nič. Osem štátov má národné strategické rámce, ktoré sú veľmi nedostatočné, to znamená, nie sú ešte 100% a keď sa teraz snažíme znížiť emisie v sektore dopravy, ktorý momentálne sa opiera predovšetkým o fosílne paliva a zároveň sa snažíme do roku 2030 rozbudovať, vybudovať tú sieť TNT. Ak zohľadníme teda všetky tieto ciele, ale dovtedy nebudeme mať potrebnú infraštruktúru, a to celoeurópsky rozmiestnenú, tak to bude jeden veľký problém. A čo je teda dôležité? Dôležité sú hlavne tie e, lehoty. A ak sa nám to nepodarí, tak jednoducho tie národné stratégie sa nebudú predkladať správnym spôsobom. To znamená, ak chceme takto ďalej robiť politiku, tak jednoducho žiaden z týchto cieľov nikdy nedosiahneme. Nebudeme mať ani dobrú sieť TNT, nebudeme mať ani alternatívne paliva, ktoré by sme využívali. Aj naďalej budeme závisieť od fosílnych palív a budeme aj naďalej mať veľké množstvo emisí zo sektora dopravy a to všetko jednoducho iba preto, že členské štáty nie sú schopné sa jednoducho zmužiť a pripraviť patričnú politiku v tejto oblasti. A teraz e, k tým alternatívnym palivám. Elektrická energia. Ehm, mnohé členské štáty vôbec nemajú záujem vybudovať eh, takúto infraštruktúru. Vždy hovoríme o elektrickej infraštruktúre, eh, potom hovoríme o eh, kvapalnom plyne. Áno, tam máme veľmi slabé pokrytie. Všetko, čo by bolo potrebné, čo by nás dostalo na tú správnu cestu, nie je k dispozícii. Takže odporúčam aby sme to formulovali rozhodne v našej správe, aby sme požiadali eh, komisiu, aby sa vážne pustila do revízie tejto smernice, pretože inak je tu riziko, že základné ciele Európskej únie nebudú dosiahnuté. Bez záväzných cieľov pre členské štáty to jednoducho nejde. My sme dali členským štátom eh, čas na to, aby to robili eh, dobrovoľne, ale výsledky sa nedostavili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Evi. Ďakujem, pán predseda. Toto oznámenie týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne paliva z druhého balíčka pre mobilitu je určite dôležitým dokumentom, ktorý hovorí o presných eh, investíciách, ktoré sú potrebné aj my sa pridávame k tým, ktorí sa obávajú v súvislosti s infraštruktúrou pre elektromobily. To je základná súčasť každého národného rámca ale nie vždy tomu tak bolo. A, a Taliansko a pár málo ďalších členských štátov uprednostňujú zemný plyn vo svojej infraštruktúre a príslušných plánoch. Dá sa diskutovať o tejto voľbe, ako to spomenuli kolegovia. Ehm, opiera sa to o fosílne zdroje, a e, vlastne opäť stále sme závislé na fosílnych e, palív. To, o čom dnes diskutujeme, je dobrým východiskom. E, náš výbor môže do značnej miery prispieť k v tejto oblasti. Súhlasím s pani Schaldemose, pokiaľ ide o inteligentné dobíjania príslušné návrhy tie diskusie ohľadom súkromné versus verejné a e, súvisí to aj e, s diskusiou ohľadom energetickej efektívnosti budov. Pokiaľ ide o mestské a prímestské zóny, tu treba sa sústrediť hlavne na kontinuitu e, dodávok a služieb, Služby e, dobíjania by mali byť veľmi jasne e, vyznačené. To si vyznačuje, e, vyžaduje investície už teraz, krátkodobo aj strednodobé investície. Hlavnou Výzvou je tu limitovaná disponibilita elektrických automobilov na trhu, sú naozaj marginálne aj pokiaľ ide o nákup nových vozidiel. A to má žiaľ vplyv na kvalitu ovzdušia, ktoré dýchame. Kolegyňa Dali, ktorú tu vidím, naozaj vynikajúco pracuje na novej legislatíve týkajúcej sa automobilov a e, ľahkých užitkových vozidiel. Ja dúfam, že toto bude príspevok e, k tomu správnemu vývoju v budúcnosti. A teraz e, tu máme E, pani Dali. E, ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, chcela by som začať tým, že sa poďakujem kolegyni Kristel Šaldemoze za vynikajúcu správu, ktorú pripravila. Považujem tento návrh za veľmi dôležitý pre SEAL 2 eh, pre automobily, ktoré práve spomenula moja kolegyňa. A často sa spomína a často sa tvrdí, že jednou z hlavných eh, prekážok, eh, ktoré sa týkajú automobilov s nulovými emisiami je infraštruktúra, ale to nie je celý obraz. Chcela by som e, poukázať na analýzu, ktorú urobila platforma pre elektromobilitu a tam sa hovorí, že e, pokiaľ ide osobné autá, tam nie je problém um, infraštruktúra, ale skôr e, dostupnosť automobilov s nulovou, nulovými emisiami. A priemere bolo 5 automobilov na jedno nabíjacie miesto v roku 2017, ale e, otázkou aj je, kde sa nachádzajú tieto nabíjačky a keď e, Európska únia chce pripraviť e, verejnú e, takú nabíjaciu sieť do roku 2020 by malo byť 10 automobilov na jednu nabíjačku. Ale súhlasím s tými, ktorí hovoria, že ďalšie investície do nabíjacích zariadení sa vyžadujú do roku 2020 a potom sa bude zvyšovať aj predaj takýchto automobilov s nulovými emisiami. E, priemysel mus, a vlády a obce musia spolupracovať, aby um, umiestnili dostatočný počet takýchto nabíjacích zariadení a verejný e, sektor by mal zintenzívniť úsilie na miestnej a e, regionálnej úrovni a vytvoriť správne stimuly pre občanov. A je tu aj cesta pre verejný sektor. Verejný sektor musí dokázať, že eh, majú dôvod eh, inštalovať tieto nabíjacie zariadenia a konať e, v tomto ohľade. Ďakujem veľmi pekne a pani Messner má teraz slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hlasila som sa a myslela som si, že Ulrike Miller je naša tieňová keď je to niekto iný. E, Ulrike tu nie, inak by som sa bola prihlásila už skôr. E, ja som už v roku 2014 spolupracovala na vypracovaní tohto návrhu za ALDE a viem sa k tomu vyjadriť. Je to teda naozaj tak, že že e, ten zákon nebol v roku 2014 taký ambiciozný, ako by sme si boli želali. Komisia navrhovala e, skoršiu skorší návrh, ambicioznejší návrh a e, naozaj je to tak, že prostredníctvom trialógu s členskými štátmi e, vznikli e, dlhšie doby na presadenie. A potrebovali by sme revíziu, aby sme to urychlili, ale to sa zo strany komisie nedávajú, pretože zatiaľ ešte prebieha implementácia do roku 2020. Musí byť jasné, do aké infraštruktúry sa bude investovať. E, je dobré, že tá základná sieť by mala byť hotová už do roku 2030 a e, to je ambicioznejšie ako ten T v tomto prípade, ale to je veľmi dobré, ale napriek tomu sa stalo toho ešte príliš málo. My sme zobrali do úvahy e, to, čo každý štát môže urobiť, čo je realizovateľné nielen v oblasti elektromobility, ale aj v e, oblasti e, vodíka a iných zdrojov energie. A naozaj sa teraz nachádzame e, medzi dvoma mlínskymi kameňmi. Chceli by sme, aby tá e, revízia urobila legislatívu ešte prísnejšou, ale zatiaľ to nie je možné, pretože prebieha implementácia. E, ide o to, aby sme tu mali zariadeniach a siete, ktoré e, sa dajú použiť. Niektoré členské štáty už investovali do tejto infraštruktúry, ale stále to nestačí. Preto je dôležité, aby sme e, z parlamentu vyslali jasný signál a požiadali e, komisiu, aby vyvíjala nátlak, aby sa toho stalo viac. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo komisia, slečna Deprie. Eh, pán Priem, ďakujem veľmi pekne. Som tu na miesto eh, kolegu, ktorý tu nemohol byť eh, s nami dnes. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni, chcel by som sa poďakovať členom výboru za návrh stanoviska, ktoré sme dnes dostali. Plne súhlasíme s tým, čo bolo povedané, čo nebýva často. A je pravda, že hlavnou prioritnou oblasťou pre nás je zvýšenie koordinácie a spolupráce s členskými štátmi pri implementácii e, národných e, rámcov. Úroveň koherentnosti, úroveň ambícií tejto oblasti nie je taká, ako považujeme za nevyhnutnú, ale takisto niektorí členovia výboru dnes správne povedali, že musíme e, robiť e, rozlišenie medzi dostupnosťou verejných a e, súkromných zariadení na dobíjanie elektromobilov. 700 tisíc vozidiel by malo mať infraštruktúru pripravenú na nabíjanie, ale musíme e, vyzvať automobilový priemysel, aby sprístupnil väčší počet elektromobilov a mali by sme sa dostať na vyššiu úroveň interoperability služieb. To je dôležité pre spotrebiteľov, pretože momentálne je naozaj e, veľmi ťažké cestovať e, s elektromobilmi, je veľmi ťažké nájsť príslušnú infraštruktúru keď prekračujete hranice. Pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby sme e, pripravili alternatívy, e, teda aktivity pre alternatívne e, paliva. Máme investičné projekty, výzvy pre takéto projekty. Toto by malo ďalej pokračovať a neposlednom rade si myslím, že je dôležité, aby sme sa pozreli na potrebu interoperability služieb v rámci EÚ. E, pozrieme sa na to, či potrebujeme legislatívne alebo nelegislatívne aktivity, pretože e, musíme e, občanom dať najavo, že naozaj jednoduché, efektívne prekračovať hranice na elektromobiloch. Takisto si myslíme, že musíme stále podporovať všetky alternatívy Eh, takže sme technologicky neutrálni. Zemný plyn je tiež eh, alternatívou pre eh, diaľkovú prepravu a v neposlednom rade začíname s hodnotením tejto smernice v roku 2019. Musíme zobrať do úvahy aj správy členských štátov, ktoré nám musia poslať. Takže musíme urobiť príslušné kroky ako komisia, ale musíme veľmi pozorne Eh, sa pozrieť aj na to, či treba revidovať túto smernicu a či treba zaviesť iné mechanizmy na zvýšenie efektívnosti tejto smernice. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver eh, dávam eh, slovo opäť na dve minúty spravodajkni. Vážený pán vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Vidím, že v podstate všetci súhlasíme s tým, čo bolo uvedené v stanovisku. Urobíme isté pozmeňujúce návrhy a dúfame, že to e, stanovisko bude ešte ambicioznejšie. A naozaj to potrebujeme, keď s nami súhlasí Európska komisia, tak potom by sme mohli urobiť ďalší krok, aby sme boli ešte ambicioznejší v tejto oblasti. Máme tu e, lehotu, útorok, e, budúci týždeň. Dúfam, že budete mať pozmeňujúce návrhy a potom budeme mať pekné ambiciozne e, stanovisko a dúfam, že e, výbor pre dopravu zoberie naše e, stanoviska do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o lehoty, termín na pozmeňujúcich návrhov je 12. jún. Hlasovať budeme 10. júla vo výbore ENVY, vo výbore e, TRAN 24. septembra a na plenárnom zasadnutí e, budeme hlasovať termíne, ktorý bude ešte určený. Teraz prechádzame na ďalší bod a to je kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu, prepracované znenie. E, keďže už trošku presahujeme čas. Eh, musím byť čo najprísnejší. Vidím, že sú tu mnohé dodatočné pripomienky, ale najprv by som chcel dať slovo spravodajcovi na 5 minút, nech nám uvedie túto tému a potom tieňoví spravodajcovia budú mať 3 minúty a aké, akékoľvek ďalšie príspevky budú mať 2 minúty. No a nakoniec dostane komisia 5 minút, aby reagovala a potom sa vrátime naspäť k spravodajcovi. Ja som tieňový spravodajca a bol by som naozaj šťastný, keď sme mali viac času na diskusiu, ale musíme e, skončiť presne o 12.30. Takže pán Danta, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, pokúsim sa e, dodržať vymeraný čas. Tá, tento návrh smernice má opraviť prvú smernicu o, o pitných vodách a v návrhu sa komisia snaží upraviť parametre e, dodávky vody. Tento návrh e, takisto zobral do úvahy potrebu dosiahnuť vyššiu transparentnosť a lepší prístup a prebehla to aj rozpráva o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s vodou. Návrh komisie sa rozhodne uberá správnym smerom a e, preskúmal parametre vedeckým spôsobom a takisto preskúmal aj zdravie spotrebiteľov. Sú tu však isté slabé stránky. E, domnievam sa, že sú tu e, isté prvky, ktoré chýbajú, napríklad nie je tu veľmi dobre prepojenie na situáciu v teréne. Napríklad sa tu nehovorí toľko, koľko by bolo treba odoberaní vzoriek. Posúdenie podcenilo finančný účinok tohto všetkého pre dodávateľov vody a konečnú dôsledku aj pre spotrebiteľov. A budeme hovoriť o týchto bodoch Preventívny princíp je e, otvorený kritike, pretože e, komisia vo svojom návrhu má e, isté pomiešané veci. Dochádza tu aj k prepojeniu na smernicu, rámcovú smernicu o vodách. Toto treba objasniť a treba sa pozrieť na to, ako je tento návrh prepojený na inú legislatívu. Takže určite pripravím e, pozmeňujúce návrhy a domnievam sa, že potrebujeme objasniť aj zodpovednosť členských štátov a aktérov a potrebu dodržiavať vysokú kvalitu vody a určiť, či prekročenie sa parametra pre vodu môže poškodiť zdravie. Takže si myslím, že náš prístup je trošku odlišný. Systém výnimiek môžeme zachovať, ale e, treba rýchlo dosiahnuť súlad, to treba podporovať v každom prípade. Takže to bola tá technická časť. No a potom, pokiaľ ide o prístup k rizikám, tak tam si myslím, že musíme zachovať princíp, že zainteresované strany sa musia snažiť dodržať e, harmonogram a dodržať aj harmonogram odoberania vzoriek. Nezašiel by som nad rámec toho, čo navrhuje komisia, pokiaľ ide o používanie pitnej vody v domácnostiach. Ehm, myslím si, že by sme sa mali zamerať aj na domy pre starších ľudí, na škôlky, jasle, školy, miesta, kde sa uh, konajú konferencie, kde sa stretajú väčšie skupiny ľudí. Myslím, že toto môžeme sledovať bližšie, tak ako to je navrhované. A pokiaľ ide o materiály, zdá sa mi, že návrh komisie, ktorý si kladie za cieľ, aby sme išli smerom normalizácie konštrukčných materiálov, že to jednoducho nie v súlade s tým, čo chceme. Musíme nájsť iný prístup spoločne na rade s viacerými členskými štátmi. Potrebujeme návrh, treba sa na to pozrieť pozorne. A pokiaľ ide o prístup k vode kvalitnej, predovšetkým k vode pre všetkých za dobrú dostupnú cenu a že tieto otázky musia byť predmetom viacerých obáv, aby sme jednoducho neišli cestou extrémov, pretože potom budeme mať veci, ktoré sa nebudú dať realizovať. A pokiaľ ide o transparentnosť, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa týkajú kvality vody, treba rozlišovať medzi tým, čo sú všeobecné informácie, čo môže byť k dispozícii na internete stále a pokiaľ ide pedagogické informácie, ktoré sa musia nájsť na faktúrach závodu. A teraz si rád vypočujem tieňových spravodajcov a vás všetky ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci bien. Um, and the first shadow rapporteur is Mr. Palmer. Ďakujeme pekne a teraz zostane slovo vám Palmer. Thank you. Uh, free... Ďakujem. Tri minúty naozaj nie sú dosť veľa na to, aby sme pokryli takto dôležitú smernicu, ktorá pokrýva toľko dôležitých tém, takže nebudem môcť povedať mene mojej skupiny všetko, čo by som chcel. Začnem veľmi dôležitým bodom. Väčšina z nás eh, to berie za samozrejme, že keď otočíme kohútikom väčšinou eh, voda, ktorá vyteká, je čistá a bezpečná. Nie je tomu tak v prípade všetkých, nemali by sme na to zabúdať. Takže pokiaľ ide o náš e, prístup, e, v tomto smere je, že v roku 2018 každý občan všade by mal mať e, právo na bezpečnú, čistú, cenovo dostupnú vodu. Takže komisia má našu podporu venovať sa takýmto dôležitým témam pri prepracovaní tohto nástroja, ktoré nadniesla občianská iniciatíva na túto tému. Nemôžeme to prehliadať. Eh, chcem spomenúť, keď je to samozrejme, že naša eh, skupina považuje eh, za veľmi zložité podporiť akýkoľvek návrh v, tom, v tejto smernici, ktorý by sa mohol vnímať ako oslabenie nášho prístupu k verejnému zdraviu alebo z jeho zhoršenie. Toto bude kľúčové z hľadiska prístupu na e, tomto smere. Najlepšia zdravotná politika je politika, ktorá ochraňuje verejné zdravie, ale ani e, nadbytočne nealarmuje, nevytvára obavy, takže treba tu nájsť vyváženosť. Dôležitá bude teda práca na detailoch tohto návrhu. To bude ten najväčší test pre nás všetkých. Keď budeme hľadať kompromisné pozície, uvediem e, stručné príklady napríklad endokrinné disruptory. Tu vidíme naozaj veľké obavy verejnosti, e, stále nové vyvstávajúce fakty. Budeme tu musieť nájsť nejaký e, kompromis a rovnováhu. No a e, potom tie vysoké, vysoká miera látok, ktoré sa e, ocitli v e, podzemných vodách v Benátsku, v Taliansku. Tomu sa venuje aj e, iný kolega vo svojej práci. Takže nutne nesúhlasíme so všetkými návrhmi spravodajcov v tejto fáze. Potrebná je tu naozaj veľmi presná, podrobná práca budeme musieť presne e, preskúmavať návrh komisie a takto formulovať prístup parlamentu. Prístupnosť a dostupnosť vody je veľmi dôležitá pre skupinu SND. Toto sú témy, e, ktoré budeme špecificky spomínať v našich podmeňovacích návrhoch, pretože ak voda nie je e, cenovo dostupná, tak k nej nemáte ani prístup. Um Ďalším rečníkom je uh, pán Dorman. Og eh, eh, Ďakujem. Um, Dôležitý je prístup k vysokokvalitnej vode. Je to dôležité pre všetkých občanov v ich každodennom živote, pre ich bežný život. Aktuálna e, smernica funguje 20 rokov, počas tohto obdobia sa skutočne nemenila, takže je dôležité sa ňou zaoberať. E, pár bodov by som chcel spomenúť v tejto súvislosti. E, úniky vod, tam je vysoká miera 23%, všetkej vody sa jednoducho stráca v potrubí v e, dôsledku e, takýchto únikov a je tu prepojenie aj s hygienou. E, čím viac sú netesné potrubia, tým väčšie možnosti máte, aby sa voda znečistila. Možno pitná voda je príliš lacná, preto nikto nemá záujem nastoliť tu systém, ktorý by e, dobre fungoval a kde by neboli e, úniky. Takže potrebujeme tu využívať všetko, čo je dostupné, porovnanie najlepších postupov, mali by sme využívať to najlepšie, e, čo sa pozná. Dôležité je zabezpečiť transparentnosť E, možnosť e, porovnávať viacero faktorov, nielen straty vôd, ale aj straty e, energetické. To je dôležité pre investíciu do infraštruktúry vôd. Nechceme mať systém, ktorý by ponúkal vysoké dividendy akcionárom, ale systém, ktorý by zabezpečoval čistú pitnú vodu a ktorý by bol vyvážený vo svojom vnútri. Vidíme, ako sa voda znečisťuje, keď e, firmy majú možnosť jednoducho iba um, toxické látky zahrabávať do zeme. A ako to vyzerá so sociálnou dimenziou v návrhu Európskej komisie, Predovšetkým tu ide o environmentálnu legislatívu. Sociálna legislatíva je otázkou pre členské štáty. Je tu taká nešťastná tendencia predávať nejaké typy politík za iné a takto si získavať viac kompetencií. Musíte teraz zabezpečiť, aby sme eh, naozaj sa tu obmedzovali eh, na eh, to, čím by sa mal náš výbor zaoberať. Pani Miller, ďakujem pekne. Pán spravodajca naozaj pracoval vynikajúco a venoval sa celému radu nedostatkov v návrhu komisie, ale chcem poďakovať aj spolupracovníkom komisie za veľmi konštruktívny dialog, ktorý už sme mali možnosť spolu viesť. Smernica o kvalite vody eh, určené ľudskú spotrebu je pre mňa veľmi dôležitá, pretože pôsobím viac než 20 rokov v komunálnej politike, kde sa zaoberám práve touto témou. A najdôležitejším e, cieľom tejto smernice je e, garancia zabezpečenia kvalitnej vody. V Nemecku máme približne 6 tisíc dodávateľov vody, e, veľmi drobnú, rozdelenú, roztrieštenú štruktúru. Väčšinou všetko spočíva v komunálnych rukách. Preto je pre mňa dôležité, aby sme tu mali riziko, prístup eh, vychádzajúci z rizík, eh, ktorý by bol taký, aby ho mohli aj eh, aplikovať správne na drobnej škále, drobní poskytovateľia, technické detaily ako ča, frekvencia odoberania, vzoriek vody a podobne, to musia byť v súvislosti Eh, dôležité sú tu aj informácie pre spotrebiteľov. Práve eh, v prípade takého citlivého produktu ako eh, pitná voda je dôležité, aby spotrebiteľa dostávali informácie. Ja som aj za to, aby dostávali všetky relevantné informácie o kvalite vody aby k nim bol jednoduchý prístup, ale myslím, že ešte raz musíme diskutovať o tom, aké informácie skutočne sú dôležité pre spotrebiteľa a ktoré sú nápomocné. Ja si myslím, že určité oblasti eh, v tejto smernici sú eh, spomenuté na nesprávnom mieste. Chcela by som podporiť pána spravodajcu, pokiaľ ide o tie endokrinné disruptory alebo mikroplasty. Mhm. Skutočne eh, tu potrebujeme si zvoliť ten správny vedecký prístup a aj prepojenie s rámcov smernicou o vodách jasne nie je vypracovaný v návrhu komisie ešte. Pre mňa je jasné, že subsidiarita musí byť ochránená. My sa sústredujeme na eh, drobných komunálnych dodávateľov vody, právo na vodu. Celkom eh, zjavne toto je dôležité právo, ale Voda, e, táto právomoc musí ostať v rukách komún, voda musí byť e, zaplatiteľná, cenovo dostupná. E, toto je veľmi dôležitá smernica a musíme naozaj pracovať pre dobro občanov v tejto téme. Ďakujem pekne za skupinu zelených ako tieňový spravodajca. Sa vyjadrím ja prvom rade by som eh, chcel poďakovať eh, obom komisie a spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Vítam návrh komisie v mnohých témach, eh, ktorým sa venuje aj revidovaný zoznam chemických parametrov, prístup vychádzajúci z rizík, Tiež vydám, vítam zvýšenie transparentnosti a sprístupnenie informácií spotrebiteľov a dôležité je naozaj zabezpečiť dostupnosť, prístupnosť e, pitnej vody. Je to nutné. A, a ako pán spravodajca povedal, parametre kvality z prílohy 1 sú tým základom tejto smernice. Myslím si to aj ja. Na druhej strane, keď prejdeme do detajlov, spravodajca jednoducho iba vyhadzuje niektoré z týchto parametre, a zvyšuje úroveň pre ďalšie a Vidíme tu aj zvýšenie možností pre členské štáty e, stanovať výnimky pre niektoré z týchto parametrov a zníženie monitorovacích e, požiadaviek. Takže neprekvapí, že takýto vývoj ma e, neteší. Pokiaľ je o endokrinné disruptory, to sú skutočne veľmi dôležitá oblasť pre životné prostredie. Mali by sme využiť možnosť sa im venovať e, e, v tejto oblasti aj v smernici, e, v rámci smernici o vodách. Nemôžeme ich stratiť z dohľadu. Pokiaľ ide o perfluorované látky, je to veľmi komplikované, pretože priemysel E, sa snaží pozmeňovať molekulárnu štruktúru e, týchto perfluorovaných látok tak, aby sa dali ľahko nahrádzať tie, ktoré boli e, zakázané novými, ktoré sú len jemne pozmenené. Takže ak sa budeme sústredovať iba na tie, ktoré už sú zakázané a otvoríme priemyslu možnosť zavádzať nové materiály, ktoré nespadajú pod smernicu, je to problematické. Ehm, potrebujeme tu eh, určite prísnejšie eh, hodnoty, ako to navrhuje komisie, v prípade iných látok. Eh, pokiaľ ide o pôvodný návrh komisie, dať príležitosť členským štátom splňať požiadavky pôvodnej smernice spred rokov stále je to ešte potrebné a tiež súhlasím, že transparentnosť je veľmi dôležitá téma. Som presvedčený, že z dlhodobého pohľadu lepší prístup k informáciám a transparentnosť nás vedie k vyššej miere služieb, eh, pokiaľ ide o dodávky, vod, dodávky vody. Ďakujem. Grazie, presidente. Questa direttiva di... Ďakujem, eh, pán predseda. Táto Smernica, o ktorej tu teraz diskutujeme, o kvalite pitnej vody, je e, dôležitou e, časťou európskej legislatívy, pokiaľ ide o vody, zabezpečuje bezpečnosť e, pitnej vody v EÚ, treba ju však aktualizovať. Je dobre, že sa tým zaoberáme Hlavne pokiaľ ide o určité chemické a biologické eh, látky, treba sa zaoberať eh, ich eh, povolenými hodnotami. Hlavne tá vedecká časť návrhu by mala odrážať prístup ochrany Nemali by sme sústrediť iba na odporúčania OMS, ale mali by sme sa viac snažiť o ochranu občanov a uplatňovanie princípu opatrnosti, obozretnosti. Takže eh, ja som spokojná, že sa o to snažíme. Pokiaľ ide o monitorovanie mikroplastov, a niektorých endokrívnych eh, disruptorov, ktoré sa majú zaviesť eh, do monitorovania alebo perfluorované e, látky. Zdá sa, že komisia sa naozaj snaží e, prevziať svoju úlohu ochrankyne zdravia občanov. V niektorých e, prípadoch tu máme naozaj zložitú situáciu ako v Benátsku, pokiaľ ide o perfluorované látky ja verím, že budeme môcť konštruktívne e, spolupracovať na zlepšení e, tejto smernice. Musíme mať prístup vychádzajúci e, z rizik, musíme lepšie definovať úlohu a zodpovednosť zainteresovaných subjektov. Je tu marža na zlepšovanie a aj pokiaľ ide o reakciu komisie na príslušnú občianskú iniciatívu Right to Water, ako talianská občianka, ktorá v roku 2011 hlasovala v referende spolu s viac než 27 miliónmi e, občanov v tomto referende o verejných e, e, o vode ako verejnom verejné záležitosti, tak súhlasím s tým, že sa tým e, komisia musí vážne zaoberať. E, musíme e, opustiť cestu privatizácie. Tá zlyhala v Taliansku, ale nie len tam. Potrebujeme naozaj vodu, ktorá by bola verejná, z verejných zdrojov, a tento návrh nám poskytuje veľmi dobrú príležitosť na to, aby sme začali vážne Eh, uvažovať nad eh, negatívnymi okolnostiami, nad eh, problematikou súvisiacou s klimatickými zmenami v Taliansku. Je, sú tu problémy z časti v 60%. Je to naozaj veľmi vysoké percento. Ďakujem pani Bojlan. Eh, ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro. Mala som iné eh, povinnosti. Som rada, že sa môžeme ešte teraz vyjadriť. Eh, chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Moji spolupracovníci zrobili poznámky z toho, čo to zaznelo doteraz. Táto smernica doteraz sa zabezpečila relatívne bezpečnú vodu. V Európskej únii to treba privítať, ale Najdôležitejšie je, e, že vítam článok 13 v návrhu komisie, pokiaľ ide o prístupnosť e, vody. E, príslušná občianská iniciatíva bola prvá svojho druhu. A ja viem, že teda komisia vo svojej pôvodnej reakcii Eh, sa zamýšľala tým, ako zareagovať na eh, túto iniciatívu. Ale tento návrh komisie eh, nie je takouto úplnou odpoveďou. Petícia sa zaoberá agendou privatizácie aj ľudským právom na vodu a sanitu. Otázka prístupnosti by sa mala zaoberať aj prístupom pre zraniteľné e, skupiny k zdravej, bezpečnej vode. Nemôžete to e, oddeliť túto tému s finančnou dostupnosťou ak si ľudia nemôžu finančne dovoliť e, otočiť kohútikom, tak jednoducho nemajú akoby prístup k bezpečnej čistej vode. Vieme, že VHO hovorí, že 3 Eh, hrubého domáceho produktu je maximum, čo treba investovať. Nemáme údaje, pokiaľ ide o konkrétne informácie o chudobe, pokiaľ ide o vodu. Takže tá reakcia je nekompletná, pokiaľ ide o komisiu a pokiaľ ide o to, čo žiadal Európsky parlament, kde sme podporili tú, túto občianskú iniciatívu. Takže ja predložím pozmenujúce návrhy. Chcem posilniť článok 13, chcem, aby to bolo robustné, aby to bolo kľúčovým prvkom tej smernice, ale ako som povedala, chceme zvážiť a urobíme aj právne, to podložíme, pokiaľ je článok 1 smernice o pitnej vode, to treba otvoriť. Ak toto je rozhodnutie, ktoré prijala komisia, ak toto je reakcia na iniciatívu občanov, tak potom tie ciele musia to reflektovať a v súčasnosti, pokiaľ ide o túto smernicu, tu nie sú reflektované tieto otázky, pokiaľ ide o prístupnosť. Po druhé, Podporujem zámer komisie, aby sa zvýšila transparentnosť a aby občania mali viac informácií, ale trápi ma subsidiarita, pokiaľ ide o konkrétne požiadavky v informovanosti. Niektoré z tých informácií v článku 15 sú nad rámec smernice a takisto aj navyšovanie nákladov pre dodávateľov vody. Niektoré sú príliš preskriptívne časti a treba zohľadniť situáciu jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o technické aspekty, urobíme niektoré zmeny, pokiaľ ide o znovu zavedenie starého systému a pokiaľ ide o ďalšie veci. Takže pokračujem tie kluby, ktoré predložilo VHO. Ďakujem pekne. Prosím vás, držte sa času, pretože meškáme. Ďalším rečníkom je pani Godin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Dantánovi za tie odporúčania, ktoré tu máme. V úvode chcem pripomenúť, že členské štáty, ktoré sú, zodpoved- sú zodpovedné za pitnú vodu, musia postupovať efektívne, treba zobrať do úvahy osobitosti jednotlivých území, a nie je dobre narúšať túto, ekvili, túto vyváženosť, ktoré tu máme už od roku 1995. Komisia predkladá zmenu bez toho, aby predložila nejakú skutočnú zmenu. Bude to súvisieť s dodatočnými nákladmi pre spotrebiteľov. Očakávam, aby Rada a členské štáty dodržiavali princíp subsidiarity v rámci vývoja mm, diskusie k tejto smernici Podporujem návrhy spravodajcu, aby sme nezvýšili cenu pre spotrebiteľov. Napríklad komisia chce e, nepochopiteľných dôvodov robiť viac kontrol. Pokiaľ ide o kontrolu pitnosti vody v Európe, sú dosiahnuté. Máme tu rizika, ktoré sme vyriešili a občania neumierajú, neumierajú od cholery, pretože od vody, ktorú pijú a Lokálni operátori zabezpečujú všetky tieto garancie už 40 rokov. Avšak ak sú tu nejaké diskusie, pokiaľ ide o pitnú vodu, treba zmeniť paradigmy a treba sa venovať chronickým rizikám, ktoré súvisia s mikroznečistujúcimi čiastkami. Hovorím tu o mikroplastoch, o ďalších látkach, ktoré berieme do úvahy v rámci definície pitnej vody. Máme tu viaceré rozhodnutia, ktoré s tým súvisia. Napríklad mesto Lozan eh, umožňuje riešiť túto situáciu svojím spôsobom. Ak tu máme legislatívne odporúčania z európskej úrovni, tak treba sa venovať predovšetkým tej definície pitnosti vody. Preto súhlasím s pánom Dantánom, pokiaľ ide o tie látky, ktoré sú v kontakte s vodou a pokiaľ ide o informovanosť občanov, pokiaľ ide o právo na prístup k vode, treba presnejšie reagovať na to, čo to vlastne znamená. Musíme túto iniciatívu dať členským štátom do rúk, pokiaľ ide o uplatňovanie a interpretáciu tohto práva, uvedomujúci, že zadarmo voda nemôže byť, vždy niekto to musí zaplatiť a častokrát sú tu daňoví poplatníci. Dohodneme sa, dúfam, že až na tom, aspoň na tom, že právo prístupu k vody Znamená to, že voda musí byť k dispozícii e, za rozumné ceny, ktoré budú ohraničené stropmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci. Chcel by som vám pripomenúť, že skutočne už nebudeme mať čas. Máme dve minúty maximum, ale žiadam vás, ak je to možné, aby ste skutočne sa vyjadrili ešte kratšie, aby spravodajca mohol ešte reagovať na všetky tie otázky a pripomienky v rámci diskusie. Prvým rečníkom je pán Florenc. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja si uvedomujem to s tým časom. Chcel by som spravodajcovi sa poďakovať. Má pravdu, že sa venuje týmto témam. Máme tu nové látky, ktoré tu máme a smernica je vlastne už 20 rokov zastaraná, takže robíme to správne, predovšetkým uvedomujúci, že tu máme mikroplasty a liečiva, ktoré sú vo vode a treba zohľadniť tie riziká, to je správny postup, takisto sa mi páči, že komisia sa venuje týmto detailným informáciám a poukazuje na to, že treba piť viac pitnej vody e, z kohutika vodovodného pokiaľ ide o balenie vody do flašiek, to stojí jednoducho toľko ako napríklad transport vody v vedení. Takže správne postupuje pán Dantan a my vás žiadame, aby sme ďalej spolupracovali, ale treba sa venovať aj tým sporným bodom, napríklad kontrola pitnosti vody už na úrovni súkromných používateľov, nad rámec tých riadnych sietí. Myslím si, že to je príliš prísne, ako to navrhujete a tie dokumenty ktoré, a tie e, prvky, ktoré sa dostávajú do kontaktu s vodou, tu je stratégia zo strany komisie, ale ja si myslím, že to takisto treba zmeniť, aby to teda neboli iba, neišlo iba o štandardizáciu stavebných materiálov, ale aj ďalších prvkov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s vodou. Dá sa to samozrejme aj prehnať, ale dúfam, že nájdeme umiernený postup. Ďakujem, pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Ja teda nadviažem na to. Pitná voda, vo, vo, ktorá tečie z kohutíka v Bruseli, je tiež dobrá treba Dá sa využívať tá voda z kohútika a nepotrebujeme kupovať flaškovú vodu, ale treba zabezpečiť kvalitu tej vody. Ja podporujem tento cieľ, ktorý sa tu v rámci tejto revízie smernice sleduje, ale sú tu aj veci, ktoré sa dajú kritizovať. Napríklad to, čo mňa veľmi znepokojuje, to sú viaceré technické veci, ktoré nie sú jasné. Napríklad možné prelínanie sa tohto návrhu a za predpisov, ktoré zabezpečujú kvalitu potravín. Musíme to dobre zosúľadiť, zosúľadiť, aby bolo jasné, že ktoré pravidla patria pre ktorý sektor. Okrem toho komisia v prílohe 1 e, zdôrazňuje iné hodnoty, ako napríklad e, Svetová zdravotnícká organizácia. Neviem, ako to je možné, ale pán spravodajca v správe už to spomenul. Potom drastické navýšenie pokiaľ ide o kontrolu a monitoring vody, to bude viesť k tomu, že to celé zdražie a už sme tu mali tak či tak revíziu nedávno, takže návrh ide správnym smerom, je to dobré zlepšenie komisného návrhu a my uvidíme, ako ešte urobíme pozmeňujúce návrhy, aby sa to celé dalo zlepšiť. Ďakujem pekne, pani Rís. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tak ako aj predchádzajúci rečníci sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. My postupujeme dobre v tomto výbore, treba sa sústrediť na kľúčové veci, treba nájsť správnu vyváženosť medzi zabezpečením kvality pitnej vody v Európe, to je absolútne kľúčová priorita, Avšak nemôžeme robiť nejaké nemiestné opatrenia, pretože potom sa to všetko odzrkadlí na faktúre spotrebiteľa. V tomto ohľade, pokiaľ ide o testy na pitnej vody, každodenné toto nemá význam kompletne podľa môjho názoru. Takisto testovanie, čo možno najčastejšie, vzhľadom na možné rizika a parametre, ktoré sa týkajú pitnosti, to je možno lepší prístup, tak ako to navrhuje spravodajca. A ďalší prvok pozitívny je aktualizácia tých vecí, kde to zdôrazňuje odvetvie vedecké, to je dôležité, a tie parametre, ktoré tu máme už 20 rokov, pokiaľ ide o sledovanie tých endokrinných perturbátorov, to je takisto niečo, čo treba sledovať. A pokiaľ ide o tú otázku pre komisiu, eh, pokiaľ ide o analýzu rizika, kde každý distribútor vody musí realizovať tieto. Prečo by sme tu mali mať odlišné lehoty podľa veľkosti takýchto distribútorov? Mali by sme tu mať princíp rovnosti medzi distribútormi vody a treba mať aj princíp rovnosti, aj pokiaľ ide o spotrebiteľov, pretože všetci majú právo na to, aby konzumovali čo možno najzdravšiu vodu. Bola som stručná, pán predseda. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Pierik. Ďakujem pekne. Takže máme tu dôležité body, ktoré tu boli spomenuté, napríklad e, občianská iniciatíva alebo harmonizácia štandardov, pokiaľ ide o materiály, ktoré sú v kontakte s vodou. A o toto ide. Všetky právnické vyjadrenia sú veľmi jasné, pokiaľ ide o bod 10, tam to je v poriadku a takisto pokiaľ ide o správne nakladanie s možnými časovými e, lehotami, harmonizácia pravidiel, pokiaľ ide o chemikálie a materiály, ktoré dostávajú do kontaktu s vodou. Tam ešte treba niečo robiť, pokiaľ ide o článok 10. Chcela by som ešte apelovať na to, že tu máme subsidiaritu a že všetky povinnosti spravodajské eh, si vyžadujú ešte aj určité právne podloženie. Ja súhlasím s nemeckou agentúrou, ktorá žiada, aby sme mali jasné kritériá, aby niektoré postupy boli zapracované aj do ríču a týka sa to teda predovšetkým niektorých látok. Ríč nie je záväzný, pokiaľ ide o pôsobnosť niektorých látok a niekedy je to tak, že máme neznáme látky vo vode, ale to ešte predložím písomne. Ďakujem. And the next is Mr. Pán Gramatikákis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že nezažijeme nikdy nejaké problémy, ktoré by bolo podobné s tými problémami, ktoré majú rozvojové krajiny. Ale treba sa pozrieť predovšetkým na problémy, ktoré súvisia napríklad s infraštruktúrou občania mesta Tesaloniky, druhé najväčšie mesto Grécka, sme mali situáciu, kde ľudia nemali pár dní e, kvalitnú pitnú vodu. To je znepokojivé a to znamená, sú tu aj regióny vo svete, kde obyvateľstvo čo do počtu narastá a nie je tam dostatok pitnej vody a to potom vedie k tomu, že ľudia sa začnú používať vodu, ktorá nesplňa kvality pitnej vody a to je znepokojujúce. Tu musíme zohrať kľúčovú úlohu a patričným spôsobom prispôsobiť aj predpisy a musíme konať rýchlo v tých prípadoch, kde je sucho. A sú tu regióny, kde nie je zabezpečený prístup pitnej vody z dôvodu geografickej odlahlosti, napríklad grécké ostrovy. A Chcel by som poukázať na tému, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, že treba veľmi presne a prísne sledovať to, tú tému, kde sa snažíme získať aj postup, podpisy. To znamená, zatiaľ tu nemáme ešte nejaké hnutie v rámci našej populácie, ktoré by podporovalo, teda ľudia nepodporujú komercializáciu vody, aby sa voda predávala súkromníkom Takže chcel by som poukázať e, na toto. E, zdá sa, že sa toto zo strany komisie ako keby stiahlo zo stola a preto by som chcel poukázať na to, že osud vody je pre nás dôležitý. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Vitema. Ďakujem pekne. Pre mňa neakceptovateľné, že Európska komisia vo svojich návrhoch vypustila článok 10. Ja si myslím, že sa musíme sústrediť viac na článok 10, aby tu bola väčšia jasnosť, pokiaľ ide o materiály, ktoré sú v kontakte s vodou, aby tieto nemali nejaké vysoké riziko a treba harmonizovať internet, tedy to znamená, treba zlepšiť tento článok 10 a neho vypustiť a oceňujem to, že spravodajca to podporuje. Takisto, čo je pre mňa dôležité, že sú tu výnimky, pokiaľ ide o článok 8 napríklad, nemali by sme to vypustiť, ale mali by sme to e, umožniť, aby členské štáty to mali, pokiaľ ide o niektoré výnimky, rovnako ako aj článok 12, ktorý má byť ja, jasnejší, ak tu je napríklad prekračovanie niektorých parametrov, ktoré nemajú žiadne riziko pre zdravie, potrebujeme väčšie objasnenie to, ako sa s tým vysporiadame. Potom sa povedalo viacero o informáciách a o monitoringu jednotlivých monitoring parametrov. Ak si prečítam návrh Európskej komisie, tak sú tu viaceré e, otázniky. Môžeme monitorovať 365 dní v roku, ale z akého dôvodu? My nemôžeme riešiť problém, ktorý vlastne problémom nie je. Pokiaľ ide o monitoring, nebudeme mať z tohoto... Keď budeme monitorovať, nebudeme mať zrazu nejakú bezpečnejšiu vodu. To znamená, treba sa pozrieť na dobrý manažment distribúcie vody a nemôžeme monitorovať kvalitu vodu iba preto, že sa nám to páči, keď to je napísané na papieri. A pokiaľ ide o dodávanie informácií, aby sa podávali správy Bruselu, my si musíme uvedomiť, že z akého dôvodu nemá to nejaký význam, aby sa zaťaž- zvýšilo administratívne zaťaženie pre vodárenské spoločnosti, ak to nemá výsledok pre zlepšenie kvality pitnej vody. Ďakujem pekne. Tlmočníci o chvíľu skončia, veľmi presne. Ešte predtým by som dal slovo pánovi spravodajcovi, aby mohol reagovať a potom sa môžeme obrátiť na komisiu, pretože vy môžete sa vyjadriť aj v angličtine. Pán Danta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Myslím, že diskusia poukazuje na tie pozície, ktoré som zažil v rozhovoroch s kolegami. Ja budem dbať na to, aby sa text držal svojho cieľa. Nechceme tam mať veci v tomto texte, ktoré by sa netýkali merita veci. Potom sú tu vedecké veci, ktoré môžeme, si, môžeme o nich diskutovať. Treba, aby aj vedecká komunita podporila naše argumenty. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Začal by som tým, že sa poďakujem spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a všetkým vám, ktorí sa venujete tejto práci za dobrú spoluprácu, za výbornú odvedenú prácu. Komisia otvára, od, od, od, zostáva aj naďalej otvorená k ďalšej spolupráci. Druhá vec, ktorú treba povedať z toho, čo som si vypočul, bez výnimky môžem povedať, že tá všeobecná dynamika toho návrhu a tie ciele, ktoré tu máme, to je akceptovateľné, je to podporované, ale e, sú tu odlišné, lišiace sa názory, pokiaľ ide o niektoré prvky a možno by som to nechcel príliš predlho, predlžovať. Chcem objasniť pár vecí, ktoré nám môžu pomôcť a treba si pripomenúť tie ciele a potom sa budeme venovať niektorým slabým miestam, ktoré tu vidíme v návrhu zo strany spravodajcu a potom, aby tam sa, potom treba zapracovať aj tie vyjadrenia niektorých e, rečníkov, ktorí tu boli. Aby sme sa vyjadrili teda konštruktívne, ide o tému, ktorú my vnímame tak, že e, ak budeme sa veľmi snažiť, tak sa to dá ešte v rámci tejto legislatívy zvládnuť a urobíme všetko preto, aby sme to podporili tak na rade, ako aj v parlamente a o čo nám skutočne ide. A týmto by sa slovenskí tlmočníci chceli ospravedlniť, ale vzhľadom na predchádzajúci oznam končíme s presne stanoveným časom. The decades to come for European citizens, supported by better governance, um, which is basically applying uh, uh the risk-based approach, to increase transparency in order to empower the consumers and to ensure sustainability